Okay, welcome everybody. Uh, I'm sorry there are... Vítajte všetci. Neviem, či sú to všetci poslanci, ale pravdepodobne sú niektorí v hustej doprave, ktorá dnes vládne v Bruseli. Som veľmi rada, že môžem privítať medzi nami komisára Almuniu na tejto výmene názorov. Mali sme 29. novembra s ním výmenu názorov, takže si možno pamätáte, že sme ešte zorganizovali ďalšie na 12. júla. Som rád, že je tu s nami. Viem, že má toho veľa čo povedať, preto mu dostávam slovo. A potom bude nasledovať, budú nasledovať otázky a odpovede, ako zvyčajne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Dámy a páni, ctení europoslanci, ďakujem výboru EKON a pani Sharon Bowles za to, že ste ma opäť pozvali, aby som sa k vám prihovoriť. Dnes ho- budem hovoriť o niekoľkých témach, ktoré patria do môjho portfólia o pravidlách v prospech hospodárskej spolupráce, o najlepších praktikách, o antitrust rozpočtovej spolupráce. Budem hovoriť o bankách a štátnej pomoci a o iných iniciatívach v finančnom sektore. Začnem iniciatívou, ktorá sa dohrala najneskôr. Zajtra odprezentujem oznámenie kolegiu komisárov o reforme pravidiel o službách vo všeobecnom hospodárskom záujme. To by malo odštartovať politickú rozpravu, ktorá neskôr by mala viesť k revízie e, Valička de Montyho, ktorý e, v novembri tohto roku vyprší jeho platnosť. Lisabonská zmluva týmto službám prikladá väčšiu dôležitosť a zároveň uznáva rozmanitosť týchto služieb v európskych spoločnostiach. Protokol 26 zmluvy hovorí že treba vysokú úroveň kvality a dostupnosti týchto služieb a to sú ciele, ktoré komisia sleduje zároveň. Miestne úrady a štáty majú svoje vlastné právomoci pri organizovaní takýchto služieb. Článok 14 zmluvy hovorí, že Únia aj členské štáty um, sa majú postarať, aby tieto služby fungovali na základe príslušných pravidiel tak, aby splnili svoj cieľ. Tento článok tiež poskytuje nový právny základ Európskemu parlamentu a Rade, ktoré sa starajú zakotvenie týchto princípov v praxi. Štátna kontrola však sa netýka všetkých verejných služieb. Reforma, o ktorej bude kolegium diskutovať zajtra, sa týka tých služieb, ktoré majú hospodárskú povahu. Sú to tzv. služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Je tu kategórie kategória služieb, ktoré spadajú pod e, zákon o štátnej pomoci, prípadne zákon o konkurencii. A zajtra budeme hovoriť o exkluzívnych právomociach komisie pri kontrole štátnej pomoci, o kompenzáciách, ktoré môžu, na ktoré môžu mať nárok tieto služby. To má význam v kontexte krízy. Čoraz viac ľudí sa spolieha na tieto služby a na druhej strane e, vlády e, musia šetriť, nemajú dostatok hotovosti. Tento konflikt volá po tom, aby sa verejné služby využívali efektívnejšie a takisto zdroje pre verejné služby. Poskytovateľ takýchto služieb by mal byť kompenzovaný za to, že poskytuje tieto služby a, a zároveň je mu umožnený rozumná, rozumná marža zisku. Tieto pravidlá sa nezaberajú tým, ako sa vytváral zisk a porovnávajú sa s tými službami, ktoré bežia celosvetovo. Keď má firma isté povinnosti, tak je možné aj, aby žiadala o takéto služby cez tender, cez ich organizovanie. Tým sa porovnáva efektívnosť a konkrétne sieťové služby, napríklad pošty alebo verejná doprava, sú veľké komerčné aktivity, ale zároveň majú Európsku únijnú dimenziu, verejnú dimenziu. Treba uľahčiť členským štátom, aby aplikovali takéto služby a aby zvýšili právnu istotu pre používateľov služieb. Členské štáty a ďalší aktéry, napríklad aj tento parlament, e, poukázali na to, že Súčasný platný balíček je príliš komplikovaný a že tieto služby sú veľmi rozmanité v Európe, zahrňujú mnoho rôznych komerčných služieb, sociálnych služieb, napríklad starostlivosť o starších ľudí. Princíp, z ktorého vychádzame, je, že e, štátna kontrola by mala byť tiež rozmanitá, diverzifikovaná a lepšie e, zacielená, prispôsobená charakteru príslušnej služby. Isté spoločenské, sociálne a lokálne e, služby by vôbec nemali byť podriadené zákonu o konkurencii. Zajtra, teda, ako som už povedal, bude záverečná politická rozprava a na jej záver sa skoncipuje nový balíček, ktorý by mal prísť na konci leta a v novembri nahradí balíček z pravidel, ktoré platí dnes. Parlament bude plne zaangažovaný v celom tomto vývoji. Táto reforma nie je jedinou, reformou, ktorá sa týka štátnej pomoci, pretože ide aj o záchranu a reštrukturalizáciu bank, kde pôjde o to, ako bude štát pomáhať bankám od roku 2012 a ďalej. Usmernenia pre štátnu pomoc v rámci únie. To sa týka aj e, schémy pre obchodovanie ETS a námorných záležitostí. Ďalšími témami sú inovácia. Toto všetko spadá pod naše právomoci a všetko by malo byť sprehľadnené. Začneme zároveň interné diskusie o nových regionálnych usmerneniach, o širokom pásme, broadbande a o subvencie v oblasti audiovizuálnej. Takisto pripravujem to, že na letiskách sa e, tiež prehodnotí štátna pomoc v regionálnom rámci. Okrem toho uvažujeme o širokej reforme postupov v rámci štátnej pomoci. Štátna pomoc sa bude líšiť od jedného roku k druhému. Revízia balíčku najlepších osvedčených praktík a antitrustových praktík je čosi, čo si hlavní ekonomovia predsa vzali. Verejné pripomienkovanie, ktoré takisto pobeží, spada do portfólia komisára pre eh, otázky konkurencie. A potom tu máme záležitosť kolektívneho odvolania sa a eh, možnosti nápravy istých vecí. Komisia príjme stanovisko k tomuto kolektívnemu dovolávaniu sa nápravy. A v roku 2012 predložíme legislatívnu iniciatívu, kedy bude môcť sa jednotlivec uchádzať o takúto nápravu. Práca, ktorú v súčasnosti vykonávame v oblasti financií a bankovníctva už začala pred niekoľkými rokmi, keď začala kríza. Potrebujeme etablovať lepšie banky v kríze, ktorá je bezprecedentná a vychádzame z ustanovení základných zmluv. Takisto nám trh umožňuje na novo inak reštrukturalizovať banky. Požiadali ste pri niektorej z predchádzajúcich príležitostí, keď som tu bol, aby sa vykonala štúdia o tom, ako posudzovať záchranné baličky pri oddlžovaní bank štátom. Závery tejto štúdie a naše vyhodnotenie poznatkov predložím v júli. Ale európsky daňoví poplatníci dovolujem si odkazať na predchádzajúce údaje, ktoré som vám poskytol. 2,3 miliard euro daňoví poplatníci vynaložili na záchranu bankového sektoru a v roku 2009 čísla bolo, číslo bolo 1,1 miliarda a pre, za 2010 ešte toto číslo nevieme. Táto štátna pomoc naozaj bola obmedzená na nutné minimum a banky sa takisto museli podieľať na svojej vlastnej záchrane. Nie jednoducho len prijať záchranu a ponechať všetky svoje e, papiere, beh operácie rovnaké. Chceli sme aj zabezpečiť, aby tí, čo dostanú podporu, nepoužili tieto peniaze na nekalú súťaž so svojimi konkurentmi. Prijali sme 23 rozhodnutí, monitorujeme, ako tieto podmienky sú rešpektované pri reštrukturalizovaní a či sa reštrukturalizácia naozaj deje. Nie je to vždy ľahké. Máme signály z trhu, že niektoré subvencované banky sa správajú agresívne a keď budeme mať dôkazy takých, takéhoto správania, e, budeme intervenovať a napravíme situáciu. Dialóg s komisiou ešte neskončil, pokračuje a sme spokojní, že rozhodnutia, ktoré som spomínal, sa aplikujú správne a že banky sa snažia e, hrať tak svoju hru, aby nemuseli žiadať o štátnu pomoc. Zároveň reštrukturalizácia bankového sektoru v Európe sa tiež ešte neskončila. Máme 23 prípadov kedy bude treba prijať rozhodnutie o tom, ako bude vyzerať záverečná reštrukturalizácia a niektoré tieto prípady sú naozaj zložité, napríklad írsky bankový systém alebo situácia, ktorá sa týka dlhovej krízy v EÚ, štátnych dlhov v EÚ a nemecké prípady BNB, Heishot, Nordbank a IPO Real Estate. A napokon tu máme ďalšie prípady, Slovinsko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko. A po záťažových testoch tohto roku iste vzniknú ďalšie prípady, kde sa bude zvažovať štátna pomoc. Každý prípad sa však analizuje jednotlivo, pričom aplikujeme rovnaké podmienky, pre každého zásady platia rovnako a banky, ktorým sa pomôže, sa musia reštrukturalizovať tak, aby dlhodobo boli životaschopné, aby mali silný kapitál a aby si udržali dôveryhodnosť. Musia byť schopné vytvárať zisk, aby mohli slúžiť domácnostiam a firmám a už nemuseli v budúcnosti žiadať štátnu pomoc. Tieto banky by musia naozaj prekopať celú svoju základnú prácu a robiť ju lepšie. Náklady na reštrukturalizáciu e, tieto by sa mali rozdeliť, distribuovať, aby to neboli len daňoví poplatníci, ktorí nie sú celé premeno, ale aj banka samotná sa musí, si musí, tak povedať, pritiahnuť opasky. Jej vlastníci musia zvážiť výšku svojich dividend, aby bol, bola kapitálová báza banky čo najsilnejšia. A banka nemôže použiť túto štátnu pomoc na expandovanie a e, nekalú súťaž so svojimi konkurentmi. V, banke sú však obozret, v Európe sú však obozretné banky, ktoré e, nežiadajú nevhodne o podporu počas krízy. Pomoc štátu v takýchto prípadoch by bola zlou politikou. Banky, ktorým sa pomôže, týmto sa zakazuje na istý čas potom robiť akvizície, kupovať iné banky a takisto v oblasti ich aktív a cenotvorby sú aplikované prísne pravidla, podľa ktorých sa tieto banky, ktorým sa predtým pomohlo zo strany štátu, musia správať. Tým sa chráni celkovo finančná stabilita, verejné financie a zabezpečuje sa rovnaké podmienky vo finančnej oblasti. V paralele k tomu, čo robíme v oblasti manažmentu krízy, existujú aj permanentné pravidlá, ktoré sa v roku 2012 začnú uplatňovať pri finančných operáciách. Tento nový režim začne však platiť až od 1. januára budúceho roka. Politika ehm, voči bankám vo všeobecnosti žiada lepšiu právnu úpravu a lepší dohľad nad finančnými trhmi. Dám vám pár príkladov konkrétnych v oblasti platobných kariet e, cez mobil a cez internet. Riešime interoperabilitu, správu a ďalšie veci. Okrem iniciatív, o ktorých sa práve teraz hovorí, máme prípady v Mastercard a Visa typoch kariet, ktoré sa týkajú poplatkov za vydávanie týchto kariet a za transakcie nimi platenými. A pod e, dohľadom správcov sme už sa rozbehli s niektorými opatreniami. Debitné karty sa takisto riešia pri cezhraničnom poskytovaní pôžičiek a debetnom používaní kariet v cezhraničných prípadoch. Agentúry ako Standard and Poor's a ďalšie nám pomáhajú pri poskytovaní informácií o týchto platbách, ktoré sú dôležité s Thomson Reuters sa pokúšame vyriešiť bezpečnostné záležitosti pri kódoch, pretože údaje o konkurencii sú, spadajú pod zákon o ochrane informácií, ale zároveň, keď e, klient pre, prechádza od jedného poskytovateľa k druhému, isté údaje preniesť treba. Čo sa týka identifikačných čísel a medzinárodnej, medzinárodnej bezpečnosti, máme tu istý mechanizmus, ktorý sa nazýva ISIS a finančné komunity, okrem iného aj v Spojených štátoch, už riešia tieto bezpečnostné opatrenia takýmto spôsobom. Týka sa to najmä identifikačných čísel, licenčných poplatkov nepriamých používateľov, a takisto to súvisí s právami v oblasti duševného vlastníctva. Ďalšie záležitosti, v ktorých treba e, viac transparentnosti vo finančnom svete, sa týkajú e, fungovania trhu z CDS. Tento nástroj CDS by sa mal riadiť lepšie, ale rozhodnutie o tom, ako prídu až v nasledujúcich týždňoch. V nedávnej v minulosti sa venovalo veľa pozornosti mer- mergerom, teda s plynutiem alebo kúpe dvoch rôznych e, podnikov. A podľa pravidiel o týchto mergeroch treba zvážiť všetky okolnosti. Vážená pani predsednička, dámy a páni, ctení europoslanci. Okrem týchto nedávno spomínaných fúzií, tu máme aj ďalších, mnohé, ďalšie mnohé témy. Teším sa však na diskusiu o týchto, ktoré som spomenul. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slovo. Mám tu zoznam rečníkov. Takže dajte mi vedieť. Sophie Intveld, Marcus Ferber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else wanting to go on the list? Uh, right, so first of all they... Toto bol zoznam rečníkov, takže začína. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. Bolo to veľmi bohaté vystúpenie, veľa projektov. Nebudem sa vás pýtať na projekty, ale na jednu podrobnosť. tie komisie pre výmenné kurzy. Vy ste hovorili o finančnej rovnováhe bank a ja si myslím, že takéto výbory, ktoré sa niekedy eh, možno zneužívali a sankcie bolo opodstatnené, tak eh, tieto výbory stanovujú ceny za isté platby. Viete, že niektoré eh, banky sú dlžníkmi, niektoré veriteľmi. Nechcem teraz zachádzať do týchto podrobností, ale e, pri SEPA sa opäť e, táto otázka vynára. Preto chcem vedieť, či vy ste sa chceli možno, zamyslieť nad tým, čo je za týmito výbormi pre výmenné e, kurzy, či to naozaj ozrkadluje skutočné náklady, pretože náhle zrušenie týchto výborov bude mať e, za dôsledok to, že e, niektoré služby budú ťažšie pre spotrebiteľov, alebo, čo by bolo ešte horšie, e, možno, že by boli skryté ceny a teda ceny za platby sa možno, že prejavia pri iných bankových službách, ktoré nie sú viditeľné. A Ehm, možno, že mi ľudia eh, si budú myslieť, že som platený za to, že to hovorím, ale nie. Ja myslím, eh, že by to dokonca mohlo zvýšiť eh, cenu za vedenie účtu o 35 Takže prosím, zamyslíme sa nad tým, aby naozaj bolo, bol dosiahnutý ten cieľ transparentných, jasných cien a aby teda mohli samotné banky pokračovať vo svojich funkciách. Ďakujem pekne, pán Gozes. E, tieto výbory MIFS. Myslím, že sa na to treba pozrieť zblízka. A ja E, keď som hovoril o týchto e, výboroch, tak myslím, že sme vôbec nehovorili o tom istom. Ja som hovoril o výboroch pre debetné a kreditné karty. Takže priame inkaso, to je jedna, jeden typ úloh e, týchto výborov pri Mastercard bolo e, rozhodnutie, nie, že sa zrušia tieto výbory, ale povedalo sa, že pri e, kreditných kartách e, tieto poplatky musia predstavovať 0,3 alebo môžu predstavovať 0,3 To, že to je E, cena za to, že sa neplatí v hotovosti, ale kreditnou kartou. Toto bolo e, vypočítané a prijala to e, spoločnosť Mastercard aj Visa Europe. Ale to sa týka v prípade vízy iba debetných a nie kreditných kartiet. Takže z Visa Europe ešte stále sa diskutuje o kreditných kartách a všetci súhlasíme s tým, že sa treba trošku podrobnejšie e, zamyslieť nad výpočtom a ja by som e, chcel zaručiť transparentnosť. Keď používam e, kreditnú kartu keď e, idem do obchodu kúpiť maslo a mlieko, tak e, neviem presne, e, aký poplatok ten môj nákup si vyžaduje. Čiže medzi tým obchodom, kde použijem kartu a mojou bankou. Nie je to transparentné. A potom tie poplatky pre e, priame inkaso. A tu e, myslím, že práve na pôde parlamentu hovoríte o smernicu, ktorú sme predložili my komisie. Je veľa príkladov, e, v, kde v mnohých členských krajinách nie je e, takýto poplatok za priame inkaso. Možno, že sú iné ale v mnohých krajinách tá, transparent, tá transparentnosť je. A eh, ak žiadate nejakú službu od uh, svojej banky, tak poznáte uh, cenu. Ak sa vám to zdá príliš veľa, tak môžete zmeniť uh, ba- banku. A na rozdiel od toho v možno malom počte krajín nie je táto transparentnosť. Nevieme, koľko to presne stojí. Ja viem možno, koľko stoja niektoré bankové služby, ale nie všetky a to nie je správne, nie je to dobre pre konkurencieschopnosť, nie je to dobre pre užívateľov, ani to nie je dobré pre e, vlastne solidnosť e, týchto bank. Ja e, naozaj zdôrazňujem, že je to menšina Eh, možno bankových inštitúcií, ktoré nie sú spokojné v Európe. Teraz Andrea Schwab. Ja myslím, že začneme eh, používať časomieru. Zatiaľ nemáme problém s časom, ale aby sme sa eh, uistili, že to tak bude v poriadku. Ďakujem pekne. Ja by som chcel najprv zareagovať na to, čo ste vy povedali, mm, možno, že ten flexibilný, e, viacstranný náhľad na konkurencieschopnosť. Ja si myslím, že je pozitívne, že sa chcete pozrieť e, z viacerých uhlov na túto e, problematiku. Myslím, že musíme zaručiť, aby nebol narušený vnútorný trh a mm, vy ste sám hovorili o tých rizikách, teda, že čím ďalej, tým viac e, členských krajín možno bude chcieť e, vlastne sa vrátiť k istým pôvodným trhovým mechanizmom. A musíme sa náskôr e, pozrieť na vnútorný trh, pretože to je vlastne jadro EÚ. A ešte by som chcel hovoriť o konkurenčnej politike vy ste si určite všimli, že máme Task Force pre konkurencieschopnosť na tomto výbore a my by sme naozaj chceli s vami konštruktívne e, diskutovať. Vy, ste, vy čoskoro predložíte správu o konkurencieschopnosti a my by sme boli radi, keby ste sa možno, že venovali niektorým otázkam štrukturovanejšie. A tá najdôležitejšia téma e, o tom ste hovorili, e, to je kolektív redress alebo e, kolektívne sťažnosti. To, že e, musia naozaj byť lepšie odškodnení užívateľia, keď sú obeťami kartelov, ale zatiaľ je otvorená otázka základu, na akom základe budeme môcť konať. Podľa mňa by sme mali mať aj alternatívne modely, aj Európske justičné fórum navrhuje aby mm, tieto obete mohli e, dokázať nezávislou e, štúdiou, aké, aká vysoká je škoda. A potom môže komisia e, rozhodnúť, či a do akej výšky budú priamo odškodnené obete. To by myslím, že bola aj lacnejšia alternatíva. Takže keby ste sa k tomu mohli možno vyjadriť. Ďakujem. Muchas gracias, señor Schwab. sobre eh, su primera cuestión. Ďakujem pekne. Pán Šváb, takže k tej vašej prvej otázke. Chceme samozrejme sa vyhnúť akémukoľvek pokriveniu eh, hospodárskej súťaže. Ja som presvedčený o tom, že keď e, e, komisia navrhne politickú diskusiu na prijatie rámca pre balík 2015, tak ja som si istý, že nebude nejako pokrivená situácia na vnútornom trhu. E, bude tu aj e, vlastne balík štátnej, o štátnej pomoci pre e, služby verejného záujmu. A ja myslím, že sa nám to podarí prostredníctvom viacerých návrhov. Ja už som uviedol dva príklady a myslím, že tieto dva návrhy majú aj podporu veľkej časti tých konzultantov na ktorý sme sa obrátili. Takže ide o to zjednodušiť systém pre všetky miestne služby. Teda predovšetkým pre sociálne služby, ktoré nemôžu byť obeťami príliš zložitého regulačného rámca. Ide totiž to o služby mm, malého rozsahu, ktoré nebudú mať žiaden dopad na fungovanie vnútorného trhu v EÚ, nebude to mať dopad na obchodné vzťahy medzi členskými krajinami. Toto sú tak či tak služby, ktoré nebudú v účtovníctve e, odlišne evidovať e, financované e, služby. Viacerí sa, myslím, vyjadrili k tej istej téme, teda istá kritika súčasného regulačného rámca, ktorý ignoruje rozmanitosť takýchto služieb verejného záujmu v EÚ. Áno, je pravda, že ten rámec je, je zložitý a preto sú trošku problémy s riadením. Našim cieľom mať, je mať zjednodušenejší rámec, ktorý bude zohľadovať rozmanitosť verejných služieb. Chceme sa zaujímať e, o to, čo nás naozaj zaujíma, teda o tie služby, ktoré e, čerpajú aj zdroje z, finan- z verejných zdrojov a také služby, ktoré by mohli kvôli rozsahu možno e, ovplyvniť situáciu na vnútornom trhu. No a v takomto prípade musíme rozmýšľať nad e, dostatočnou kompenzáciou. Treba sa pozrieť aj na rozsudok Európskeho súdneho dvora, aj na balík z roku 2005. Ale pre preto Treba predovšetkým myslieť na občanov, na spotrebiteľov. Ak dostaneme nejaké údaje, tak e, budeme požadovať aj e, pôvodné účtovnícke dokumenty a budeme žiadať od prevádzkovateľa účinné poskytovanie služieb. A my sa teda chceme uberať týmto smerom v prípade veľkých poskytovateľov služieb všeobecného záujmu. druhá pripomienka. Ja viem, že váš výbor vytvoril e, Task Force pre konkurencieschopnosť a e, samozrejme ja som ochotný s vami kedykoľvek e, diskutovať. Samozrejme aj vo svetle nadchádzajúcej správy o konkurencieschopnosti, ale hlavne vzhľadom na veľký počet iniciatív. Niektoré som už načrtol, niektoré sú už naozaj pripravené, niektoré sa už začali. Väčšinou teda zodpovednosť za rozhodnutia má komisia, ale vedzte, že ja chcem e, plnohodnotne zapojiť parlament do e, našich rozpráv. Naozaj mi ide o to, aby parlament e, bol zapojený do vypracovávania týchto jednotlivých iniciatív. No a čo sa týka kolektívnych sťažností, my sa práve zamýšľame nad prierezovými zásadami. Ide nám nielen o konkurencieschopnosť, ale aj o ochranu spotrebiteľa, ochranu životného prostredia a tak ďalej. Ja som teda už povedal, že e, ja a ďalší dvaja kolegovia z komisie na tom pracujeme. Koncom roka si zanalizujeme e, údaje z verejnej konzultácie, dospieme k rozhodnutiu a potom Mhm, budeme opäť e, diskutovať s vami a to s veľkým potešením. Budeme hovoriť o veľkých zásadách, e, ktorými sa bude riadiť e, budúca legislatíva v oblasti implementácie konkurenčného práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sofi. Uh, thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Um, Ďakujem pekne. Uh, môžem podporiť všetko, čo tu zaznelo z úst kolegu Švába, ale rada by som počula viacero podrobností k niektorým otázkam. Vo, vo vašej odpovedi na otázku pána Gozesa, e, pokiaľ ide o medzibankové poplatky, výmenné poplatky, e, ja som sa zamýšľala nad e, predložením otázky o systéme MIFS pre karty. Zdá sa, že nie ste presvedčení, že vývoj v tomto sektore je dostatočne rýchly, tak, aby e, vznikol skutočný trh. Ešte stále je to riziko, že bude paralelne fungovať úplne rovnaký systém a to dosť neefektívne. Bolo by potrebné prijať niekoľko politických rozhodnutí, e, aby sa tomu zabranilo. Myslíte, že E, už e, ste na tejto ceste, alebo ste spokojní s vývojom situácie ako doposiaľ ďalej, pokiaľ ide o balíček Monte Montekrus a jeho revíziu? E, veľmi ma teší, že nemáte v pláne prekladať návrhy, ktoré by viedli k narušeniu súverenskej súťaže, ale vieme veľmi dobre, že je to obrovský tlak a preto by ma zaujímalo, keď Európsky parlament zaujal stanovisko k tomuto balíčku v roku 2005, volali sme po rozsiahlej rozsiahlom prehodnotení po niekoľkých rokoch a k tomu ešte nedošlo. A ak by toto bol základ pre nový základ a nie politická rozpráva, mali by sme um, najskôr vyhodnotiť dopad súčasného balíčka ešte predtým, ako budeme uh, zvažovať nové návrhy. K tomuto by som ešte rada dodala, že návrh uznesenia vo výbore pre zamestnanosť o sociálnych službách vo všeobecnom záujme, to je podľa mňa veľmi znepokojujúce a je veľká škoda, že náš výbor nebol zapojený do tejto činnosti viac. A ešte posledná vec. A pokiaľ ide o našu pracovnú skupinu pre hospodárskú súťaž, a s tým súvisiacu vašu ochotu spolupracovať s Európskym parlamentom. No už to ma naozaj veľmi teší a dúfam, že vytvorenie tejto pracovnej skupiny e, zlepší našu spoluprácu, pretože musím povedať, že za posledné roky e, vždy schválime uznesenie, sú tam odporúčania, požiadavky, a rôzne pripomienky a komisia nám zašla veľmi priateľskú odpoveď, ale e, potom sa to už nesleduje. A preto dúfam, že ak budeme spolupracovať na základe tejto pracovnej skupiny, že sa celá táto spolupráca zlepší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Intfeld, e, pokiaľ ide o otázku MIFS a otázku kariet, či už kreditných alebo debetných, už Je tu už prípad duopolu. Um, a to nielen v tejto oblasti, sú tu aký, akoby dvojité štandardy, ktoré neplatia jednotne. A e, je ťažké sledovať nové iniciatívy, ktoré sa snažia dostať e, na tento trh. Dúfajme, že sa im to podarí že sa im podarí dostať e, na tento trh. Isté, že nedá to zaručiť, pretože to bude závisieť od okolností na trhu a taktiež od schopnosti tohto nového subjektu, ktorý sa o to pokúsi. Ak e, zaregistrujeme nejaké prekážky vstupu e, na tento trh. Okamžite samozrejme zakročíme z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, ale nemôžem samozrejme vytvoriť nový subjekt, ktorý by vstúpil na tento trh. Viem, že už sú projekty a niektoré zaujímavé skupiny, ktoré sa snažia vstúpiť na tento trh e, a bol by som veľmi rád, keby sa im to podarilo. Ďalej. Regulácia, najmä pokiaľ ide o MIFS, e, to sú multilaterálne výmenné poplatky. E, už som o tom hovoril s pánom Gozesom z hľadiska priamých platieb inkasov. Isté, že v tomto smere už existuje regulácia, vy teraz o nej rokujete. A pokiaľ ide o debetné a kreditné karty, e, v tomto nie je žiadna regulácia doposiaľ. V Spojených štátoch amerických e, už platí regulácia pre tento sektor, už boli zverejnené nové regulačné iniciatívy za posledné roky a taktiež e, zaviedli nový systém regulácie pre MIFS, ktorý sa týka kariet. Nedávno som sa dočítal v tlači, v americkej tlači, bol to veľmi kritický článok, e, hovoril o dopade tejto regulácie, ktorá má údajne veľmi negatívny dopad na užívateľov. Mm, vždy mám však e, vo svojich analýzach e, tento veľký otáznik. Používam svoje priame nástroje, nástroje hospodárskej súťaže a iné nástroje, ale vždy to vnímam s takým veľkým otáznikom. Čo ak napokon riešením by bola regulácia, či už eh, pre kreditné alebo debetné karty. Nebudem na to teraz odpovedať, eh, nie som kompetentný poskytnúť vám eh, konečnú odpoveď, ale mm, nezabúdam na to. SAS e vypracovali sme hodnotiacu správu zajtra. Um, to spojíme aj s oficiálnym oznámením komisie, ktoré sa vyjadrí k tejto hodnotiacej správe. E, už som to spomenul vo svojom úvodnom slove, ale e, môžem zopakovať, že sme vypracovali skutočne rozsiahlu správu aj na základe stanoviska členských štátov, e, aj všetkých zainteresovaných strán, aj na základe našej vlastnej skúsenosti od roku 2005 sme vypracovali túto správu a v oznámení potom zverejníme ďalšie stanoviska k tomuto zajtra konkrétne. Veľmi ochotne budeme už spolupracovať s touto pracovnou skupinou, ktorú ste vytvorili v rámci vášho výboru a ak výbor pre zamestnanosť sa do toho tiež chce zapojiť, e, e, sme ochotní. Ja som vždy ochotný rokovať. Podľa mňa je to nevyhnutné a okrem toho rokujem rád. Takže ak sa domnievate, že by ste radi rokovali priamo so mnou, s mojim kabinetom, s, s generálnym riaditeľstvom pre hospodárskú súťaž. Prosím, neváhajte, obráťte sa na nás. My veľmi radi s vami budeme diskutovať. Ale, vždy je tu akési ale. dialog, výmena názorov, diskusia. To všetko ešte neznamená, že v tých otázkach, za ktoré ste vy zodpovední, že vám budem vnúcovať svoj názor, ale dialog taktiež neznamená, že v tých veciach, ktoré mám na starosti ja, respektíve komisia, že vy sa budete snažiť vnútiť mi vaše stanovisko. Ste, že pozorne budeme počúvať e, navzájom svoje názory, budeme diskutovať a som si istý, že v 90 prípadoch sa zhodneme, v 90% prípadov sa zhodneme, ale nezabúdajme ani na tých zvyšných 10%. Predsednička, no už pokúsime sa, ale možno sa nám to celkom nepodarí. Peter Skinner je členom pracovnej skupiny, preto ho posunieme vyššie na zoznam rečníkov a potom to zostaneme k ďalším rečníkom. Ďakujem, hovorí pán Skinner, budem veľmi stručný. E, rád by som e, najskôr sa blahoželal komisárovi k tomu, že sa vysporiadal s otázkou finančných služieb, e, tak kompetentne my sa venujeme v tejto pracovnej skupine práve tejto téme. Ehm, neviem, či ste taktiež si všimli nedostatok transparentnosti, či to považujete za zásadné preto, aby sme porozumeli vôbec e, dianiu. Spomenuli ste zaťažové testy a celý tento proces je dôležité, aby bol transparentný. A bolo by vhodné, keby sme sa do toho zapojili aj my aby to takéto bolo. A taktiež eh, chcem sa opýtať, či komisia zvažuje eh, prehodnotiť aj štruktúry napríklad eh, sporiteľní, ktoré fungujú v Európe. Aj tie mali to dosť nespravodlivé zisky, ktoré možno nemali mať. A to nesúvisí s finančnou krízou, ale sú tu aj obete s tým spojené. Spomenuli ste um, um, burzu cených papierov eh, z New Yorku eh, a s tým súvisiace okolnosti. Možno by sa to týkalo aj nášho európskeho trhu, eh, napríklad deriváty a rôzne iné produkty finančných trhov. Možno by sme to mali taktiež zvážiť. Ďakujem pekne, pán Skinner. Súhlasím s tým, že je nevyhnutné postupovať transparentne. Transparentnosť podľa mňa nikdy nie je na škodu, najmä v oblasti finančných trhov a vy ako legislatívny orgán máte toho na starosti veľa. My máme právo iniciatívy v oblasti nariadení a rôznych iných legislatív, ale um, a rada musíte navrhnúť, ako by nám transparentnosť pomohla, aby naše inštitúcie, finančné inštitúcie boli pevnejšie, odolnejšie, aby boli priateľnejšie pre užívateľov, pretože ak e, panuje nedostatok transparentnosti, to nie je len riziko, a to veľké riziko pre e, hospodárskú súťaž, ale taktiež je to riziko, e, ktoré hrozuje finančnú stabilitu. Dúfam, že ďalšie blížiace sa zaťažové testy pre banky budú úspešnejšie. Nesúhlasím s tým, a aby sa zachovali výhody pre sporiteľne na voľnom trhu. Myslím, že stojí za to o tom hovoriť, pretože musíme si uvedomiť, že sú tu e, rôzne systémy, ako fungujú finančné inštitúcie, za predpokladu, že sú predmetom dohľadu, že podliehajú rovnakým pravidlám e, z hľadiska finančnej stability, z hľadiska ochrany vkladov a tak ďalej v prípade, ktorý poznám najlepšie, asi cez španielské, e, e, sporiteľne, a tam to je presne tak. Niektoré z týchto sporiteľní nemajú nič spoločné e, s problémami na finančnom trhu alebo s nedostatkom dohľadu. Súvisí to s bublinou v oblasti nehnuteľnosti. Je teraz na nás. My sme predložili iniciatívu, vytvorila sa Rada pre systémové riziko a teraz sa vytvoril takýto nástroj, pretože doposiaľ neexistoval dohľad na makroprudenčnej úrovni. A toto je jedno z hlavných eh, zlyhaní, jedno z hlavných nedostatkov eh, celej infraštruktúry pre dohľad a s tým súviseli rôzne problémy. A eh, súhlasím aj s tým, čo ste povedali. V treťom bode musíme sa zaoberať fúziou medzi nemeckou burzou a Euronextom e, a len čo nám to oficiálne oznámia. Zatiaľ máme nejaké predbežné náznaky, nejaké kontakty, ale, ale formálne takéto oznámenie sme ešte neobdržali. Počas analýzy tejto fúzie e, budeme musieť veľmi pozredne e, koordinovať kroky aj na úrovni rady, aj na úrovni parlamentu a komisie eh, v priebehu rokovania o tejto legislatíve. A taktiež musíme hovoriť o cieli takéto legislatívy a o cieli takéhoto rozhodnutia fúzie nemeckej burzy a Euronestu. Je to veľmi komplikovaná téma, budeme sa jej musieť podrobnejšie venovať v najbližších mesiacoch. Ďakujeme pekne. Markus. Ďakujem, pani predsednička. Naskôr som chcel požiadať, aby aj e, e, rečnícky čas sa rozdieloval spravodlivo, aby to bolo transparentné a nediskriminačné. E, neviem, kto presne sa má právo dostať na zoznam rečníkov a kto nie. Ale je to na vás. Hovorili ste o reštrukturalizácii bank, pán komisár, a taktiež o záchrane štátnych záchranných balíčkov Ehm, mali ste na mysli írske e, banky, taktiež e, niektoré nemecké banky. Tri z nich e, sú ehm, verejnoprávne banky, teda štátne banky. Chcem sa opýtať, či naozaj komisia, tak ako ste to vyhlásili, to komisia meria rovnakým metrom krajín ako Írsko, ktorá najskôr nebola ochotná prijať štrukturálne reformy. A tým sa Írsko dostalo úplne na okraje E, svojej existencie a teraz za to museli e, platiť európsky daňoví poplatníci, museli ich tak povedať zachrániť. E, a to sa má vnímať podľa mňa inak ako banky, ktoré vo svojej základnej štruktúre vždy mali podiel štátnych financií a preto si myslím, že komisia by sa mala ujať aj svoje zodpovednosti a mala by sa postarať o to, aby sme mali dobre fungujúci bankový systém a aby bol stabilný a aby sa pristupovalo k jednotlivým úlohám, ktoré majú členské štáty a e, k rôznorodosti inštitúcií by sa tomu pristupovalo patrične. Podľa mňa e, sa to nechápe e, veľmi dobre napríklad v mojej krajine, že teraz napríklad íri, ako daňoví poplatníci musia teraz za toto ručiť, pretože my musíme teraz vručiť za írske banky, pretože Írsko prijalo isté nezodpovedné rozhodnutia a my teraz musíme nie za toto zodpovednosť eh, nemecké banky, ktoré eh, neprijali takéto rizikové rozhodnutia, ocitli sa z iných dôvodov eh, v takejto nepríjemnej situácii. Podľa mňa nie sú v rovnakej situácii, malo by sa to vnímať takto odlišne. Nemôže sa to všetko meriať rovnako. Nie som celkom istý, hovorí pán komisár, či som celkom správne pochopil čo ste sa snažili povedať. Ale um, odpoviem na to, čo si myslím, že ste chceli povedať. Vo svojom úvodnom eh, vystúpení som hovoril o princípoch a zásadách, na základe ktorých eh, sledujeme verejnú pomoc, eh, ktorú získali Európske finančné inštitúcie a taktiež celý zoznam, celý dlhý zoznam bank počas finančnej krízy. Už som uviedol, že e, bolo prijatý mnoho rozhodnutí z hľadiska procesu uchádzania sa o takúto pomoc a ďalej sledovania tohto systému pomoci. Nebudem hovoriť e, o celkových rozhodnutiach, e, ale ide tu o niektoré rozsiahle a veľké banky z Veľkej Británie, ktoré museli predložiť plány reštrukturalizácie, ktoré boli schválené v roku 2009 e, a teraz e, sa už zavádzajú do praxe. E, ďalej musia zmeniť fungovanie svojho účtovníctva, musia zmeniť celý svoj model podnikania. A ešte stále je tu značná miera štátneho podielu z hľadiska vlievania štátneho kapitálu do týchto bank. A pokiaľ ide o inštitúcie, napríklad Belgicku, boli tu tri veľké belgické banky, ďalej holandské banky, mnoho veľkých holandských bank bolo v rovnakej situácii, ďalej Nemecko, niektoré finančné inštitúcie, napríklad e, Commerzbank, Landesbank. Tam tiež prebiehajú reštrukturalizačné programy, napríklad v banke v Badensku, Württembersku. Myslím, že v 8 prípadoch e, došlo k likvidácii finančných orgánov. Došlo k tomu e, v Nemecku, v Sasku Anhaltsku. To sa teraz prepojilo s Ukrajinskou bankou, e, teraz Landesbanken, ale ďalej aj v v dvoch ďalších prípadoch eh, v Španielsku. Niektoré stavebné sporiteľne v Španielsku eh, taktiež boli súčasťou tohto procesu. Potom eh, boli prijaté rozhodnutia, ktoré sa museli zamerať najskôr na model podnikania a s tým súvisiacu reštrukturalizáciu, tak aby sa z toho z tejto inštitúcie stala zdravá životaschopná inštitúcia. A, a museli sme sa taktiež snažiť o to, aby ten verejný zásah neviedol e, k narušeniu fungovania trhu, aby e, sa nezmenilo alebo nenarušilo vzťah medzi akcionármi. A tie peniaze vlastne poskytli verejné inštitúcie, bolo to z daní. Vlastne vychádzali sme z princípov, ktoré sú zakotvené v štyroch textoch, ktoré komisia schválila medzi um, jeseňou 2008 a polovicou roka 2009. Ešte stále sa nám nepodarilo dohodnúť sa na tom, aké budú presné reštrukturalizačné plány a ešte sa nám nepodarilo prijať konkrétne rozhodnutia v tomto duchu. A teda táto situácia pokrýva aj írske inštitúcie Napríklad eh, Anglo-Irish Bank eh, a ďalšie inštitúcie sa eh, rozdeľujú, zatiaľ čo Írska banka a AIB sa taktiež musia reštrukturalizovať okrem iného aj štyri nemecké banky. Rokujeme s týmito inštitúciami a na základe ich špecifických okolností samozrejme tie plány pre kliba banky sú odlišné a teraz je na nás, aby sme dodržiavali rovnaké princípy, tak aby nedošlo k narúšaniu hospodárskej súťaže, respektíve k minimálnemu narušeniu e, tejto súťaže. Teda e, musím povedať, že vo vašej analýze, keď ste hodnotili situáciu v nemeckých bankách a vejských bankách, musím povedať, že súhlasím, že situácia je naozaj veľmi odlišná z viacerých dôvodov. A veľmi rád e, o tom budem s vami rokovať aj podrobnejšie na bilaterálnej úrovni. Teraz e, musím totiž to dodržiavať isté pravidlá dôvernosti. Isté, že e, ak platíme jednej banke, prečo by sme sa mali e, viac snažiť Nemecku, s tým však nesúhlasím. Ďakujem. Ďakujem, Vicky. Pokúsim sa o stručnosť, ale mám niekoľko otázok. Prosím, môžete e, povedať viac k nemeckej burze. E, čo sa týka harmonogramu, ja e, myslím, že ubehol mesiac od prvého oznámenia fúzeje a možno, že by ste nám mohli povedať viac o, o tom, aký postup chcete sledovať a k tomu k tým írským bankám. Niektorí tu za Írsko povedali, že si nemôžeme dovoliť e, dávať viac peňazí do e, írskych bank. E, my by sme chceli, aby tá záťaž bola e, zdieľaná, ale e, momentálne to nie je možné, pretože by to malo dopad na ostatné členské krajiny, ale naozaj by som rada hovorila hlavne o auditoch, pretože e, auditory sú skoncentrovaní do malého počtu e, podnikov. My by sme chceli viac konkurencie v tomto odvetvi. E, viete, aké máme názory aj vy máte oznámenie o auditoch. E, niektorí si myslia, že e, treba zaručiť e, povinnú rotáciu po každých pár rokoch, teda že by ste museli zmeniť auditora, ale pokiaľ viem, v tých krajinách, kde sa to robí, tak ľudia alebo firmy nie sú ochotní obratiť sa na menších auditorov, takže dobre, je tam rotácia, ale medzi tými štyrmi veľkými auditorskými firmami. Takže čo si vy o tom myslíte? E, zhorší to situáciu alebo ju to môže zlepšiť? Ďakujem za slovo. Predovšetkým treba povedať, že neviem predvídať, kedy dve súkromné firmy sa rozhodnú o fúzii alebo nie. Nemusia o tom informovať komisiu. Nedá sa to odhadnúť. A oni sa rozhodnú, nie ja. Kedy to bude? To som už spomínal, že dostávam informácie z oboch strán o ich úmysloch, ale to je len všeobecná informácia, ktorá sa nelíši od tých informácií, ktoré sa dajú dostať v médiách, ktoré sa môžete prečítať, uvidieť, vypočuť. Potom nasleduje predbežná schôdzka, kde sa vlastne len ústne potvrdí to, čo už sa všeobecne napísalo a potom zástupcovia Euronext a ďalšej nemeckej firmy sa napríklad vyjadria, že sa na spolupráci so službami DG.com dohodnú na formálnom stretnutí a formálnom odkomunikovaní celé veci, ale ja neviem, kedy to bude. Nezávisí to ani od môjho názoru ani od mojej analýzy, iba od analýzy a názoru strán, ktoré vstupujú do fúzie alebo podobných operácií, kedy sa uskutočnia. Máme síce lehoty na fázu 1, fázu 2 fúzie, môžem niečo odhadovať, ale nebol by som prekvapený, keby tento konkrét, táto konkrétna fúzia, o ktorej hovoríme, bola jedným z tých prípadov, kedy budeme musieť pristúpiť k fáze 2, ale to je len predbežný názor, nedostali sme žiadne oficiálne oznámenie. Takže takto to aj chápte, čo vám hovorím. Teraz k otázke írskych bank. Analizujeme ich situáciu, ale v rámci trojky rokujeme aj s írskymi úradmi a orgánmi o tom, ako implementujú programy, ktoré sa dohodli eh, medzi MF, MMF a nimi. A tieto rokovania prebiehajú teraz v týchto hodinách. Hovoríme o nových námetoch Európskej vlády, írskej vlády a Európska rada v piatok sa vyjadrí aj k týmto diskusiám. Súčasťou týchto diskusií bude aj dopad alebo vyústenie na reštrukturalizačné plány, o ktorých sa rokuje s nami. A pán Nunan, ktorý je novým ministrom financií Írska, vie, že, a som mu to aj povedal, vy sa rozhodnete, kedy sa so mnou chcete stretnúť a porozprávať sa o nových prvkoch vo vašich plánoch, ale zatiaľ sa budú sústreďovať na konkrétne veci, ktoré treba vyriešiť v jednotlivých bankách a trojka si bude veci riešiť sama v tomto zmysle. Toľko z mojej strany. A teraz tretia otázka. Je to otázka auditu, ktorá súvisí s právnou úpravou. Kolega komisár Michel Barnier už avizoval, že istá iniciáva, ktorá sa týka auditu firiem, sa bude konať. Je tu konzultačný dokument, ktorý už je známy niekoľko mesiacov a v ňom spomenuli. Ja s tým mimochodom súhlasím, ja a môj tým. Aj s ním súhlasím, že je to sektor, v ktorom je koncentrácia dôležitých hráčov, aktérov a z hľadiska právnej úpravy sledujem, čo sa deje lebo naozaj je to otázka právnej úpravy, nie je to otázka môjho rozhodnutia. Ale ak v istej chvíli si všimnem nejaký aspekt, ktorý by podľa môjho úsudku si vyžadoval intervenciu z našej strany, tak potom sa vyjadrím. Ale zatiaľ tu nejde o prekážky vstupu. Ide tu o právnu úpravu, ktorú treba vypracovať, zlepšiť. Ďakujeme vám za odpovede. A čo sa týka zoznam rečníkov, som tam ja. Ešte stále máme 45 minút, takže by sme to mali stihnúť. Ja sama by som rada položila otázku, ktorá Deutsche Boss, sa týka Deutsche Boss a firmy Borza. borza ktoré sa týka burzy. A sú tu aj isté prepojenia medzi burzami a clearingovými pracoviskami. O tejto téme sa diskutuje v Spojených štátoch historicky. Keď sa pozrieme na túto vec, tak pokladnica finan- respektíve ministerstvo financí malo potom väčšie slovo ako zákony o konkurencie, keď sa pozrieme na vertikálnu štruktúru. K týmto veciam sa treba vyjadriť na medzinárodnej scéne, aby sme e, nepriniesli nejakú konkurenčnú nevýhodu. Takže moja otázka sa týka porovnania s európskou a americkou situáciou, či by sme sa mohli o tomto pozhovárať. To, čo robia v Spojených štátoch, nebude trvať možno e, dlho. Uvidíme. A druhá vec sa týka Standard Poor's agentúry, lebo v rámci legislatívy som sa snažila presadiť niektoré myšlienky, ktoré sa týkajú indexov a či je možné otvoriť medzinárodné štandardy a nastaviť ich lepšie na jednej strane, ak ide o práva duševného vlastníctva, ktoré v niektorých prípadoch môžu hrať svoju úlohu, tak navrhujem, že by mali byť licencie, ktoré sú istými štandardmi, ktoré fungujú v iných priemyselných odvetviach. A toto sa chcem spýtať, či je v súlade s tým, ako sa na vec pozeráte vy. A čo sa týka finančných služieb, ak sa dostaneme k systému, ktorý by v reálnom čase informoval a posielal správy, a do hry by bola zapojená Európska centrálna banka, ide o to, či by sme mohli vytvoriť medzinárodné, globálne štandardy a využívať ich. A to súvisí s tým, čo ste povedali o Standard and Poor's agentúre. Ďakujem. Hovorí pán komisár k prvej otázke. Nemôžem hovoriť o fúzii, o ktorej ma zatiaľ neinformovali, takže to je všetko. Ale môžem povedať k tejto dôležitej rozprave niečo k všeobecnému obchodnému modelu, modelu tomu, ako sa bude ďalej postupovať z hľadiska e, konkurencie, súťaže. Toto nie sú vertikálne modely, to je jasné. Čím viac konkurencie, tým viac príležitostí a je to otvorený obchodný model a spolu s interoperabilitou z hľadiska súťaže, o ktorú som spomínal, myslím si, že v tejto diskusii sa objavujú niektoré prvky, ktoré vy tu v parlamente a napríklad aj rada zvažujú a aj keď pôvodný návrh e, k tejto fúzii bol, bol dosť obozretný, aj tu, aj v rade sa teraz objavujú hlasy, ktoré by vertikálne silo, model, ktorý pripomína vertikálne silo, takémuto modelu by dali prednosť. Čo sa týka nás z hľadiska konkurencie súťaže, nechceme takú, takýto model vertikálneho sila. Toto je jeden z dôvodov, prečo keď som odpovedal Petrovi Skinnerovi a ďalším členom tohto výboru, prečo som trval na mojom názore, že počas analýzy tejto fúzie, e, o ktorej údajne sa už oficiálne informovalo, hoci ja o tom nič neviem, ak by boli informovali oficiálne, ja by som o tom asi niečo vedel. Ide o to, či budeme otvorení k, voči, voči tejto záležitosti z našich pozícií. To je tak, taká najdôležitejšia vec. Aj v konkrétnom prípade tejto fúzie, aj v prípade akýchkoľvek ďalších obchodných aktivít týkajúcich sa derivatív. Čo sa týka agentúry Poor's and Standard, čísla medzinárodných bezpečnostných identifikácií. Pri prideľovaní týchto čísel má Standards and Poor monopol a podľa nášho názoru tieto identifikačné čísla vyžadujú veľké poplatky a tieto poplatky sú pri, pri veľké a nepriami používateľia musia platiť licenciu za aj keď nie, nie sú majiteľmi práv duševného vlastníctva a sú tu také prípady, ktoré riešime. Hovoríme o tom zo Standards and Poor's. Nevylučujem, že sa tieto prípady jednoducho vyriešia s touto agentúrou. Je tu taká možnosť, hovoril som o tom s vedúcim predstaviteľom tejto agentúry. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Nedá sa to predvídať. A nedá sa ani hádať. Otázka indexov si vyžaduje širší pohľad hľadiska právnej úpravy. Nie je to jediný prípad, kedy ten, čo vlastní predmetné indexy, ich uzatvorí pred konkurenciou, ide tu o nekalú súťaž a podmienky na trhu potom nie sú rovnaké pre všetkých. Pokúšam sa e, to spracovať v hlave. Fiona, máte slovo. Ďakujem pekne. Rovnosť zaobchádzania v bankovníctve, to už ste zodpovedali, takže k tomu sa nevrátim, ale e, budeme hovoriť o podmienkach hospodárskej súťaže pri verejných zakázkach. Vy ste príslušní pre fúzie, pre štátnu pomoc a myslím, že to k tomu patrí, aj keď možno, e, to možno čiastočne spadá aj do oblasti vnútorného trhu. My môžeme skonštatovať, že hlavne e, sa konajú tendre v nových členských krajinách hlavne v oblasti e, dopravnej infraštruktúry v Polsku. Tam nie sú úspešné e, európske firmy kvôli tomu, že e, pracovníci môžu vlastne sa vyhnúť kolektívnym zmluvám prichádzajú z Číny, takže je veľmi výrazne pokrivená hospodárska súťaž myslím, že sa to možno netýka priamo vašej oblasti, ale e, predsa len konkurencie schopnosti. Áno, e, potom e, európska pomoc v Grécku a nakoniec sa to použilo na nákup lodí z Južnej Koreji. Predstavuje to viaceré milióny. Ja myslím, že to výrazne e, škodí e, pracovnému trhu aj konkurencie schopnosti EÚ. Ja som sa vás, na vás už viackrát e, obrátil aj písomne. Vy ste povedali dnes opäť, že ste ochotní spolupracovať, ale ja si myslím, že by komisia E, mala reagovať rýchlejšie na podnety poslancov, či už ústne alebo písomné. Ja vám môžem povedať, ako je to v mojej krajine. Ak ide o tender, ktorý nebol veľmi v poriadku, e, v okolí Norimberku bolo to vo výške viacerých miliónov. My sme sa e, viackrát e, obrátili na e, poslanca. Takže ja si myslím, že ak sa to týka pokrivenej e, hospodárskej súťaže a možno nie legislatívy, takže vy by ste mali reagovať rýchlejšie a lepšie spolupracovať s Európskym parlamentom. Muchas gracias, señor Langen. La primera, cuestión, la primera cuestión efectivamente no es de mi competencia, es de la competencia de... Eh, Takže tá prvá otázka, ja si myslím, že sa to viac týka oblasti, pre ktorú je príslušný Michel Barnier. E, často sa e, o, tom, o tejto téme hovorí a ja rozumiem, prečo e, je tu znepokojenie. Sú aj krajiny, ktoré by mohli mať prospech z takýchto otvorených výberových konaní, čo sa týka otvorených smerníc a štandardov. A sú potom aj niektoré krajiny, ktoré by mali prospech, alebo niektoré firmy z našej otvorenosti, pretože nemajú recipročnú otvorenosť. Však by zasa európske firmy nemohli vstúpiť do takýchto kontraktov, čiže zdieľam vaše obavy Pán Barnier spolu s Karlom de Huchtom sú dvaja komisári pre interný a externý obchod. Neviem, ako dohlbky skúmajú túto záležitosť a či môžeme spoločne zareagovať na takéto prípady. Vždy sú tu dve možnosti. Jedna, zadefinovať stratégiu a prijať sériu rozhodnutí, pri ktorých sa zabezpečí, že druhá strana prijíma otvorené pravidlá, tak, tako, ako to, tak ako to máme my, myslím, že by to bolo veľmi optimálne, keby sa to takto vyvinulo. A druhá možnosť by bolo to, keď zistíme, že niekto pracuje proti našim záujmom, povedať mu, no už vo vašich krajinách nesplňate také pravidlá, ktoré platia pre náš vnútorný trh, tak my ich tiež zmeníme a postavíme vám bariéry pre vstup na náš trh. Nemyslím si, že by to bolo žiaduce. Takže správnejším postupom by bolo skúsiť sa presvedčiť našich obchodných a ekonomických partnerov, aby na svojich trhoch rešpektovali pravidlá, ktoré my sami rešpektujeme na našom vnútornom trhu, podobne ako pri verejnom obstarávaní, ale sú aj prípady kedy čínske firmy, ktoré zjavne konkurovali dvom európskym firmám, sa chceli, si chceli kúpiť ďalšiu firmu so sídlom v Holandsku. Nakoniec sa to nestalo, ale bola k tomu veľká rozprava. Čo by sme mali robiť je povedať všetkým ostatným, príjmite ten istý otvorený systém, ktorý sa týka externých investorov, taký, ako ho máme my v Európe. Máme mechanizmus zavedený v mnohých krajinách v Európe, ktorý bráni, háji naše národné záujmy, bezpečnostné záujmy. Môžeme sa chrániť pred takými zahraničnými investíciami, ktoré tieto veci ohrozia. Ale nemyslím si, že by sme mohli sa vrátiť k starému typu kontroly investorov, pretože to by bolo proti našim vlastným záujmom. My investujeme viac mimo Európy, než tretie, kraj, tretie krajiny investujú v Európe. A máme viac európskych firiem, ktoré pôsobia mimo Európy, než je firiem zvonka, ktoré pôsobia v Európe. Takže musíme reagovať náležitým spôsobom. Ak budeme defenzívni, tak naozaj nevyhráme túto hru. Je to ako zlý futbal. Možno si niekto myslí, že Barcelonu porazí defenzívnou hrou, ale asi nie. Takže takto sa na to treba pozerať, zrejme to tak fungovať nebude. A nejde tu len o otázku vyriešenia týchto záležitostí už s konečným účinkom ani sa to nedá za jeden mesiac. Za takú krátku dobu sa niektoré veci vyriešiť dajú, ale sú tu iné, ktoré sú komplexnejšie. Myslím si, že sa blížime finálnemu rozhodnutiu, finálnemu riešeniu. Máme veľa povinností a zodpovedností v tejto veci, ale nedá sa ani parlamentu, ani nikomu inému v tejto chvíli povedať, ako to napokon dopadne. Predsednička, vrátime sa k tejto veci. Pán komisár, problém je v tom, že vy ste sa odvolali na pána Barniera, ale ja si myslím, že nie je dostatočná koordinácia na Európskej komisii, pretože tie otázky e, tendrov súvisia aj so štátnou pomocou. Vy sa e, zaoberáte predsa štátnou pomocou a hlavne keď to má za následok pokrivenie e, konkurencieschopnosti 20 miliard eur, o to išlo pri tom tendri v Polsku a e, to získala čínska firma, ktorá poskytla lacnú pracovnú e, silu. Ide o štrukturálne prostriedky EÚ a ja myslím, že to predsa len je to tak na komisie rozdelené, aby v podstate nikto nebol e, zodpovedný. Pri tom Nürburgringu to bolo trošku menšie, dvakrát išlo o e, verejnú e, súťaž a vtedy komisia povedala, že my to nemusíme prešetrovať a potom neopodstatnená štátna e, pomoc, ktorá bola poskytnutá vtedy. E, myslím, ste príslušní vy. Ja viem, že sa e, sa to rieši v Nemecku už viac ako rok a odstúpil aj jeden minister už. Eh, v Nürburgring, to je prípad, na ktorom pracujem, tam je prípad štátnej pomoci, verejné výberové konanie, a je to ale interný trh, nebola, nebol to prípad verejnej asistencie z verejných peňazí. A je tu veľmi dôležité, aby komisia ehm, hrala na vlastnom ihrisku. Tak povediac, každý si musí uvedomiť, že by sme sa nemali snažiť miešať do remesla iným kolegom. Otázka čínskej ponuky, možnej čínskej ponuky, nie je záležitosť štátnej pomoci. Je to otázka verejných výberových konaní a týka sa interného trhu. V poriadku hovorí predsednička Vermo. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Dobre, dobré ráno, vítajte v, vo výbore EKON, hovorí pán Premosaj Balsels. Vo vašej úvodnej reči som si všimol otázku hospodárskej súťaže, ktorá ovplyvňuje členské štáty a zasahuje do ich vlastných právomocí. Viete o tom, že v Španielsku nemáme konkurencie, konkurenciu medzi letiskami, pretože všetky letiská riadi jedna centralizovaná ustanovizeň. A takto to bolo do krízy, potom keď sa začali akumulovať straty, Boli to straty v horizonte alebo vo výške desiatich miliónov, desiatok miliónov eur a súvisia s konkurencieschopnosťou v celej Európe. To treba povedať veľmi jasne. Je to v Katalónsku citlivá záležitosť, odtiaľ pochádzam. A zdá sa, že vláda mierí skôr k sprivatizovaniu ako k decentralizovaniu riadenia letisk alebo ich prepusteniu alebo delegovaniu regionálnym vládam. Máme tu ešte aj nemecký model, kedy spolkové vlády z časti spolu manažujú letiska a to sa mi zdá byť celkom dobrým riešením. Umožňuje to aj, aby, bola zacho- aby bol zachovaný verejný charakter letisk. Mám otázku, pán komisár. E, ste ľavicovo orientovaní. Ako sa na toto dívate? odpovedá e, komisár. Zhodneme sa celkom iste v tej veci. Pán Langen asi bude prekvapený, keď ste ma nazvali lavičiarom, keď si to vypočuje. To, toto vaše označenie mňa, ale čo je na tom smiešne, že máme ľavicového komisára? Vuelvo al señor Tremosa. Vráťme sa k otázke pána Tremosa. Som si istý, že sa zhodujeme v jednej veci, a to to, čo musí urobiť politický orgán na nižšej úrovni, sa nemusí vždy rozhodnúť na úrovni politického orgánu na vyššej úrovni ja viem, že hovoríte o situácii v Španielsku, ale otázka, ktorá sa týka riadenia španielských letísk, nie je to niečo, čo má dočinenia s môjim portfóliom. Ja by som veľmi opatrne zasahoval do portfólií mojich kolegov, komisárov. Ani by som nerad eh, vstúpil na ihrisko, kde hrajú národné vlády členských štátov EÚ alebo regionálne ustanovizne. A opäť zdôrazňujem, že musí ísť o štátnu pomoc letiskám, vtedy je to moja agenda, je to séria otvorených prípadov v princípe. Bola myšlienka taká, že štátna pomoc pre oblasti dopravy bolo, bola možná a v mnohých prípadoch aj zrealizovaná. A máme dlhý zoznam príkladov, ktoré sú buď letiskami, alebo ide o nízkonákladové aerolínie. A potom aj bežné aerolínie. A máme tu mnohé prípady z týchto vymenovaných oblastí, ktoré riešime. A medzi iným treba pripraviť a prijať usmernenia k verejnej pomoci letiskám. Možno bude treba ďalšie súbor opatrení aj k verejnej pomoci prístavom. Nemáme v tom jasne vymedzené pravidlá, takže táto práca nás očakáva. Musíme ju vykonať. Aká časť letiska bude infraštruktúrou a ktorá časť letiska preto bude môcť žiadať o štátnu pomoc a ktorá nie, to treba ešte vytýčiť. Bezpečnostná služba na letiskách, bezpečnosť letisk, bude to niečo, na čo bude možné žiadať subvencovanie? Alebo si vezmime diálnicu, ak bude postavená v rámci verejno-súkromného partnerstva PPP, potom to asi nebude spadať pod moju agendu, keď sa nejaký členský štát rozhodne postaviť diálnicu alebo postaviť letisko. Ale ak pôjde o otázku, kedy sa vec nedá označiť za infraštruktúru, ale sa dá označiť za trhovú, komerčnú záležitosť, tak potom mm, je to moje portfólio. To nie je ľahké rozanalizovať, čo je čo, ale začali sme už so štúdiou tejto veci v DG konkurencieschopnosť, hospodárska súťaž. Sme sa týmto začali zaoberať. Začíname verejný pripomienkovací proces, oslovujeme relevantných aktérov, členské štáty EÚ a prevádzkovateľov, hovoríme o úsmerneniach, ale skôr všetko sa završí v roku 2012 alebo dokonca neskôr než v tomto roku. Ale v princípe s vami súhlasím, že je e, to veľmi dôležité, keď hovoríme o takýchto veľkých sumách peňazí. Ďakujem pekne. Teraz je uzavretý zoznam rečníkov. Uh, A myslím, že um, to aj akurát časovo vyjde, takže pani Krácana aj skôr. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pán komisár, Vopred sa ospravedlňujem za e, položenie otázky, na ktorú ste možno už odpovedali. Ja som bola na inom výbore, trošku meškam. Je tu pakt e, pre konkurencie schopnosť. Ja sa vás pýtam, akú pridanú hodnotu má podľa vás tento pakt v porovnaní s tým, čo existuje už v iných e, politikách EÚ. A ja sa pýtam, ako sa to celé e, začlení do zvyšku. Máme tu aj ekonomický medzivládny balík. Ja sa pýtam teda na pridanú hodnotu tohto paktu pre konkurencieschopnosť a pýtam sa, či tieto nové prvky budú sa môcť e, začleniť e, do e, medzivládneho rámca. Pani Kráca, ja si myslím, že je to skôr otázka na Oliho Réna a nie na mňa. Tento pakt pre konkurencieschopnosť alebo Europakt, e, to je naozaj v právomoci Oliho Rena, ak by to bolo v roku 2009, tak e, by to možno, že bolo v mojej právomoci, ale teraz je to naozaj Oli Ren alebo e, pán Baroso. Ja súhlasím so všetkým, čo oni už v tejto oblasti mohli povedať. Dirk, ďakujem pekne. Ak dovolíte, položím otázku, ktorá naozaj spadá do vašej právomoci. Eh, vyplácanie istých čiastok, eh, ktoré majú eh, podnetiť E, to, aby e, ľudia kúpili e, účastiny. Nedávno sa liberalizoval poštový sektor. Možno, že ste sa stretli už s prípadmi, ktoré sa týkajú buď belgických, alebo francúzských, alebo britských poštových služieb. Taktiež je tu otázka vyplácania dôchodkov ja sa chcem spýtať na tento e, fenomén. Možno, že sa to bude týkať aj finančného sektoru, pretože e, nedávno sa e, štáty stali vlastníkmi finančných inštitúcií, pretože došlo k znárodneniu, alebo majú štáty väčšinový podiel. A myslím si, že skôr či neskôr budú tieto firmy opäť privatizované, takže sa môžeme opäť stretnúť s týmto fenomenom ktorý poznáme z 80. rokov. Stalo sa to už aj e, v oblasti poštových služieb, takže nemyslíte si, že by sa to mohlo opäť vyskytnúť aj vo finančnom sektore? Možno sa už touto témou zaoberáte. Ale ja naozaj chcem e, byť na poplách, pretože keď sa to e, začne diať vo finančnom sektore, tak sa tomu už nezabráni. Takže by som raz rád poznal váš názor na tento fenomén, ktorý sa môže udiať vo chvíli, keď sa opäť začnú privatizovať rôzne finančné inštitúcie. Ja som sa pozeral na francúzsku e, teda ja som počula francúzsku kabinku a ja sa obávam, že nerozumiem tomu fenoménu. Možno to skúsim cez španielčinu. Oč. Misschien mag ik het in een paar woorden uit, uitleggen. Pokúsim sa to stručne vysvetliť. V angličtine sa to eh, volá dowry, teda ak máte štátny podnik, napríklad e, poštu, potom sa to e, sprivatizuje a e, je z toho sprivatizovaný podnik. A takýto podnik získa dodatočný kapitál na pokrytie dôchodkových práv ide o akýsi swap. V Nemecku e, sa to stalo pri e, poštových e, službách. Ide o to posilniť firmu na súkromnom trhu. Takže ide o to podnetiť vlastne privatizáciu. lengua original he entendido perfectamente. Muchas gracias. Je to podstatne jasnejšie cez španielčinu, takže ďakujem. Áno, to je jedna vec, na ktorú sa pozráme v rámci služieb verejného záujmu, teda že takáto kompenzácia by sa v takýchto prípadoch nemala diať, keď hovoríte o e, privatizovaných firmách predchádzajúcich štátnych e, monopolov, ktoré teraz poskytujú služby všeobecného záujmu, tak my sa pozeráme na vhodnú úroveň kompenzácie podľa toho, akú e, aktivitu konkrétne vykonávajú. Teda e, pri tých dôchodkov prechod e, z štátneho e, dôchodkového systému na súkromný. To si možno vyžiada isté dotácie aby, aby daný podnik mohol byť e, konkurencieschopný na súkromnom trhu. A potom sú aj prípady, kedy tieto kompenzácie môžu byť e, vo firm, e, vyplacané vo forme krížových dotácií. Vtedy dotácia slúži opäť na posilnenie konkurencieschopnosti daného podniku. Sú prípady, ktoré sme už vyriešili, niektorými sa ešte stále zaoberáme. Tie poštové služby, tu sú dva eh, hlavné prípady, eh, nemec, eh, nemecké a belgické poštové služby. To sú iba dva konkrétne príklady, ale mohol by som uviesť ďalšie. V úvode som povedal, že návrhy komisie, ktoré budú predložené zajtra, sa zameriavajú na monitorovanie financovania služieb eh, všeobecného hospodárskeho významu, tak presne na toto som myslel. Nedáva veľký zmysel zameriavať sa na možno eh, triviálnu miestnú službu, ktorú poskytuje miestná firma, ktorá e, dostáva trochu peňazí od e, radnice. Ja myslím, že toto naozaj nepokriví hospodárskú súťaž, to naozaj nebude mať dopad na e, dobré fungovanie vnútorného trhu a občania v danom meste určite budú dbať na to, aby boli riadne spravované verejné zdroje. ale nám ide hlavne o tie krížové dotácie alebo implicitné dotácie a s takýmito prípadmi sme sa už stretli a keď hovoríme o veľkých hráčoch e, vo verejnom sektore, tak je tu ešte jedna otázka, ktorá priamo nesúvisí s hospodárskymi tokmi, ale Ide skôr o účinnosť poskytovania služieb. Môžeme uznať istú výšku dotácie, ak je tu dostatočná účinnosť, ale ak tá účinnosť poskytovania služby poskytne, poklesne, tak nie, potom nie je dôvod e, zachovať rovnakú úroveň e, štátnej pomoci. Toto sú všetko témy, ktorými sa zaoberáme. Ďakujem pekne. A teraz ešte Jean-Paul Gozes. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem za všetky vaše odpovede. Ja vás eh, počúvam pozorne a obdivujem vašu eh, pamäť. A, ale ja eh, budem teraz trošku rozpoltená osobnosti a myslím teraz na občanov a myslím, že je tu isté právo konkurencieschopnosti pre elity a potom je tuto vnímanie konkurencieschopnosti občanmi, malými podnikateľmi a e, hovoril o tom trochu aj kolega Werner Lange. No a keď sa pozrieme na e, vnímanie EÚ v súčasnosti, treba si priznať, že to vnímanie je negatívne. Vieme, aké sú výsledky e, vo voľbách, tak e, si myslím, že musíme postupovať rozumne. E, vy ste e, pred chvíľou povedali, že ak budú vytvárané prekážky, tak e, je celá situácia stratená. Ale naši občania očakávajú, že vďaka otvoreniu Európy e, mnohí prichádzajú, ale veľa z EÚ neodchádza, takže tá reciprocita zatiaľ je to tabu, ale e, treba sa tomu podľa mňa viac venovať. Nehovorím, že treba spochybniť doložky o konkurencieschopnosti, ale máme e, hospodárske ťažkosti v súčasnosti v mnohých krajinách a naši občania ťažko e, alebo e, nevidia dobre, aký je význam e, e politiky konkurencieschopnosti v Európe. E, E, v predchádzajúcom e, období váš predchodca e, často zachádzal, zača, začínal schôzy tým, že povedal, že za tento štvrť rok som zinkasoval toľko a toľko miliónov vo forme pokut Vy to, chvala Bohu, nerobíte, ale ja sa vás pýtam, či z toho v končnom dôsledku ťažili aj spotrebitelia teda ja som sa pýtal vášho predchodcu a ja myslím, že mi veľakrát povedal, že to nie je problém ale v súčasnosti je e, problém práve v tom, že túto politiku konkurencieschopnosti musia vnímať pozitívne občania, teda že má konkrétne výhody a že e, vlastne nezhoršuje situáciu na trhu. Takže možno, že to tak je, ale v praxi to občania vnímajú opačne. E, my máme úprimný vzťah, tak preto som si dovolil vám to povedať. Ďakujem pekne. Pán Gozes, ja vám e, môžem odpovedať politicky, nie ako technokrat. Konkurencia je pre koho? V prospech koho? Občanov a spotrebiteľov. A ak dovolíte, doplním tam aj malé a stredné podniky. nehovorím vždy, keď prídem, koľko sme zinkasovali na e, pokutách, ale e, minulý rok, keď som e, začala ako komisár na tomto poste, to boli 3 miliardy. Áno, druhý rok s takto vysokým obnosom. Napríklad sťažnosti na aerolinky pretože eh, boli eh, nadmerné náklady, ktoré mali dopad na mnohé podniky, ktoré musia využívať eh, služby aeroliniek. No a ja si myslím, že v konečnom dôsledku trpí spotrebiteľ, bude platiť viac za tovar, ktorý musel byť prepravený za viac kvôli kartelu, e, ktorý sa snaží mať kontrolu nad leteckými službami. Ale my sme e, prijali e, rozhodnutie odhľadnúc od pokut boli prijaté opatrenia napríklad v oblasti každodenne používaných výrobkov, šampóny, mydla a tak ďalej. A dvom veľkým e, podnikom sme povedali, že ak chcete, aby sme súhlasili s touto e, fúziou, tak musíte oddeliť e, toto a toto odvetvie, pretože potom tá cena, ktorú budú platiť občania v supermar- miestnom supermarkete, tak jednoducho ceny budú vyššie pretože prostredníctvom tej fúzie ceny na mnohých eh, miestach v Európe vzrastú. Takže eh, spotrebitelia, pán poslanec, ja dúfam, že eh, to všetci politici, my aj ministri vysvetľujú, pretože my musíme jednoducho vysvetliť výhody tejto politiky. Ja myslím, že občania to naozaj pochopia. Nie sú hlúpi, sú veľmi inteligentní, dokonca inteligentnejší ako my. Majú totiž to intuíciu a je to v ich prospech. Keď e, mám schôdze s obyčajnými e, občanmi, tak e, nikto neprotestuje proti výške pokut nikto nie je za kartely nie, keď e, som na schôdzach s veľkými podnikmi, tak vtedy sa stiažujú e, na to, že e, Európa kontroluje fúzie, že uvaluje pokuty, ale ja nie som komisár, ktorý zastupuje veľké podniky. Ja som komisár, ktorý obhajuje všeobecné záujmy Európy, teda občanov, čiže tých miliónov aj malé a stradné podniky, ktorých sa táto politika konkurencieschopnosti bezprostredne týka. Ako Európania vnímajú Európu zle vždy, keď Európa nie je schopná prijať rozhodnutie? vždy, keď Rada ECOFIN alebo Európska rada zasadne a e, nerozhodne e, alebo nevyrieši problémy Grékov, Írov, Portugalcov, Letoncov, Maďarov, Rumunov a tak ďalej, tak vtedy áno, e, sú sťažnosti na to, že čo vlastne robí Európa. Ale ak v nadchádzajúcich e, dňoch alebo týždňoch e, iniciatívy, ktoré boli prijaté na ochranu Libie, ak e, to nakoniec e, sa dostane do závozu kvôli nejakým interným sporom, tak opäť sa budú e, európsky občania stiažovať na to, že čo vlastne Európa robí. My musíme konať zodpovedne, musíme príjmať rozhodnutia. Vždy, keď rozhodujeme, občania sú radi. Musíme vysielať takéto posolstvo, nemôžeme šíriť strach alebo konať defenzívne, pretože defenzívou sa Európa neposunie ďalej. Tak je môj odkaz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tým e, končíme toto vypočutie. Ďakujeme pekne za odpovede, pán komisár. A ako som povedala, opäť sa s vami stretneme e, čo skoro konkrétne 12. júla. Je to už v e, kalendári zaznamenané, takže sa opäť uvidíme. Ďakujem pekne. And we'll have about a five-minute pause before... Dáme si 5-minútovú prestávku pred tým, ako budeme uh, mať verejné vypočutie o systémoch ochrany vkladov. Okay, everybody, if you could take your seats, we... Takže prosím, posaďte sa. Prejdeme teraz e, k ďalšej časti našej schôdze, konkrétne k bodu 7. Ide o verejné vypočutie o systémoch ochrany vkladov. E, je to prínos k finančnej stabilite a zabezpečenie dôvery vkladateľov. E, som veľmi potešená, že tu môžem privítať našich rečníkov. Máme tu pána Dirka Kupia, ktorý je podpredsedom Európskeho fóra poisťovateľov vkladov. On predniesie úvod, 15-minútový e, úvod. Potom prejdeme k Bere Kotrel, ktorá v 10 minútach predniesie svoj prejav. Je politickou poradkyňou a tá nám povie, ako zabezpečiť dôveru súkromných vkladateľov a potom prejdeme k dvom častiam panelu. V prvej časti bude Andreas Pangl a Federico Corneli. Tí budú hovoriť o vytváraní um, programu na ochranu inštitúcií v talianských uh, bankách a potom druhá časť bude zameraná na uh, španielský bankový uh, trh ako prispieť k zachovaniu finančnej stability. E, máme toho dosť veľa na programe v tomto vypočutí, preto sa chcem e, obrátiť na rečníkov, aby dodržali rečnícky čas. E, teda prvom rečníkovi dáme 15 minút a ostatným panelistom dáme 10 minút. Prosím, nečítajte svoje prejavy príliš rýchlo, aby tlmočníci stíhali tlmočiť, aby sme sa museli potom predušovať, pretože tým sa celá vec ešte predlží. Pozrite sa občas aj na mňa, keď budem mať zúfalý výraz tvári, tak sa snažte ukončiť to, aby sme potom mali ešte priestor do diskusiu v závere. Nebudem to už ďalej naťahovať a prejdeme hneď k prvému rečníkovi. Nech sa páči pán eh, Dirk Kupej. Ospravedlňujem sa všetkým, pretože som zrejme úplne skomolila ich mená, ale snad mi odpustíte. Nech sa páči, pán Kupej. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je mi veľkou cťou, že mám dnes možnosť ako podpredseda FT eh, vyjadriť sa k návrhu, um, legislatívnemu návrhu a predniesť naše stanovisko. Rád by som sa najskôr vyjadril k e, nášmu fóru. Je to Európske fórum poisťovateľov vkladov. Možno ho celkom všetci dobre nepoznáte. E, je to zabezpečovanie záujmov všetkých e, inštitúcií, ktoré sú zaoberané na ochranu vkladov. Zastupujeme 7 150 inštitúcií zo 42 krajín a 40 z nich je z EÚ. A v roku 2002 bolo naše fórum zriadené, spolupracujeme úzko s Európskou komisiou. Našou úlohou je podporovať výmenu skúseností a, a taktiež šíriť a zabezpečiť rozširovanie týchto skúseností e, poisťovateľov v súlade s činnosťou legislatívnych orgánov v Európe a taktiež s ostatnými relevantnými inštitúciami eh, finančného sektora. V spolupráci FD s Európskou komisiou eh, naše fórum zverejnilo niekoľko dokumentov eh, pre Európsku komisiu, napríklad k otázke zvýšenia príspevkov na zniženie rizika, ďalej otázka spolupráce medzi bezpečnostnými systémami, taktiež e, otázka um, šírenia um, osvety v tomto smere a v mnohých ďalších uh, témach. Uh, inštitúcie, ktoré zastrešujeme, nie sú čistými um, placami, majú spravidla širší mandát pôsobnosti. Um, veľká väčšina poisťovacích spoločností e, majú širšie portfólio, sú tam centrálne banky, ktoré e, zabezpečujú e, štátne financie. Máme tu ďalej bankový dohľad, ktoré tiež predstavujú istú mieru zabezpečenia vzťahov. Ďalej je tu systém, ktorý je zabezpečený na záruku verejných dlhov. Ďalej sú tu súkromné inštitúcie, bankové združenia a rôzne iné inštitúcie, ktoré majú na starosti vklady Nede to iba o zastúpenie bank, je to o mnoho e, širší základ sú to dohľadné orgány e, centrálnej banky, ďalej e, správcovia dlhov, verejné inštitúcie a niektoré súkromné inštitúcie, čiastočne aj banky alebo bankové združenia, ktoré zastrešujeme. Úlohou takýchto poisťovania vkladov je diverzifikácia e, možností e, v prípade odškodňovania je možnosť zakročiť ešte v predstihu. Je tu mnoho rôznych opatrení, ktoré sa môžu e, využiť na to, aby nedošlo k, k nesolmetnosti, teda k bankrotu. Máme taktiež rôzne iné opatrenia, ktoré fungujú paralelne s dohľadnými orgánmi členských štátov, ktoré skúmajú Mm, fungovanie takýchto inštitúcií mm, hodnotia, fungovanie týchto inštitúcií v tabuľkách eh, a poskytujú im rôzne odporúčania. Eh, pokiaľ ide o zabezpečovacie inštitúcie, ku ktorým patrí naše fórum, eh, toľko teda v tomuto úvodu. E, ďalej, smernica z roku 1994 e, bola minimálnou mierou harmonizácie e, v tomto smere na európskej úrovni. Niektoré veci boli zavedené záväzne, napríklad minimálna ochrana vo výške 20 tisíc eur. Ďalej sú tu niektoré informačné práva. Niektoré iné veci sa poňali flexibilnejšie. Bolo teda možné poskytnúť ochranu um, um, vkladov. Ďalej je tu možnosť spolupoistenia, to znamená, že klient eh, nesie um, isté ťarcho zaisťovania, je to maximálne 10 eh, teda až do výšky tých 20 tisíc eur, o ktorých som hovorila. Ďalej je tu možnosť eh, okrem vkladateľov, ktorí musia byť chránení, to znamená súkromné osoby, to môžu byť aj malé kapitálové spoločnosti, alebo aj iné subjekty, napríklad poisťovne, iné finančné inštitúty, e, ďalej e, verejný sektor a tak ďalej. Je to teda zo veľká miera flexibility. Teda jedna časť bola presne stanovená, a druhá časť bola relatívne flexibilná. A okrem toho, e, to bola ďalšia časť, ktorú smernica vtedy vôbec nepokryla. Napríklad otázky financovania systémov poisťovníctva ďalej mandát týchto poisťovníckých systémov a aké hodnoty eh, majú mať tieto systémy na jednu krajinu a či majú byť verejnoprávne alebo súkromné. A či majú byť verejnoprávne alebo súkromné. V júli 2010 sme sa zaoberali eh, eh, návrhom komisie, ktorý bol zameraný na ďalšiu harmonizáciu ochrany vkladov Mnoho z toho doposiaľ vôbec nebolo pokryté. To pokryla práve táto smernica, najmä pokiaľ o financovanie. Niektoré otázky sa pokryli o mnoho intenzívnejšie a záväznejšie v tejto smernici, ako to bolo dovtedy. Základom tohto návrhu z júla 2010 bolo to, že sa e, zaviedla e, maximum 1,5 e, takých tých povolených vkladov. Komisia to povedala, že to bude zhruba 150 miliárd eur, ktoré sa rozložia na úspor v priebehu 10 rokov. Na porovnanie dovtedy európske systémy mali k dispozícii zhruba 18,5 miliardy eur likvidity v úsporách. Okrem toho, tu boli e, možné e, povinnosti doplácania, napríklad e, vo výške 15 miliard eur, zatiaľ čo predtým to bola suma zhruba 5 miliard eur. Tak to bolo uvedené v štatúte. Komisia navrhla systém vzájomnej solidarity v článku 10 v prípade nedostatnej funkčnosti týchto eh, poisťovacích spoločností by sa mali tieto spoločnosti vzájomne podporovať, mali by si pos- poskytovať pôžičky, eh, ďalej eh, sa pochybnil princíp domácej, respektíve hostovskej krajiny. V prípade insolventnosti by sa mala poskytnúť podpora zo strany tejto krajiny. Ďalej lehota vyplácania sa skrátila na 10 kalendárnych dní tento návrh komisie e, do veľkej miery e, naše fórum e, privítalo, najmä z hľadiska širšej harmonizácie a rozsahu ochrany vo výške 100 tisíc eur a ďalej ochrany druhov, konkrétnych druhov vkladov. Toto všetko sme veľmi vítali. Kritizovali sme najmä otázku definície vkladov. Tu sa naše fórum domnievalo, že E, táto definícia bola príliš e, úzka a nezohľadňovala všetky finančné produkty, ktoré z nášho pohľadu e, by mali byť pokryté v takejto smernici. Ďalej naše fórum kritizovalo zásah na tie povolené vklady z očí voči pokrytým vkladom, ktoré boli teda naozaj kryté. Ďalej naše fórum kritizovalo E, tú 7-dňovú lehotu vyplatenia. Je to 7 e, kalendárnych dní, to je podľa nás príliš prehnané, pretože mm, k 1.1.2011 e, dovtedy počas troch mesiacov platila záväzná lehota 20 kalendárnych dní v mnohých členských štátoch. Teda nemyslíme si, že je reálne tak skočiť i hneď na 7 dní. Mm, Isté, že sme ochotní e, pristúpiť e, na skrátenie tejto lehoty vyplácania, ale najskôr je potrebné e, zaviesť do praxe jednotný akt ochrany spotrebiteľa a najskôr musíme skrátiť to obdobie o, o niekoľko menej dní. Nemôžeme skočiť z 20 na 7 dní, pretože systémy by neboli schopné prispôsobiť sa týmto novým lehotám. Ďalej kritizovali sme výšku financovania vo výške 1,5 ďalej sme kritizovali e, taktiež výšku možných e, e, povinných doplácaní ročne. To sú tie povinné príspevky k riziku. To z nášho pohľadu predstavuje prílišnú reguláciu, pretože doposiaľ tieto systémy v členských štátoch fungovali dobre, diskutovalo sa o tom a po tejto po tomto legislatívnom návrhu bolo nutné eh, prispôsobiť eh, tieto okolnosti. Ďalej kritizovali sme taktiež eh, tú vzájomnú solidaritu, kritizovali sme taktiež zásahy štátu, ktoré by museli investovať do tejto ochrany vkladov v Európe. Dovtedy neboli problémy k, v zaručení investičného imania takýchto vkladov teda z nášho pohľadu nebolo e, nevyhnutné zavádzať takéto rozsiahle e, predpisy. E, taktiež sme kritizovali otázku právomoci hostovskej krajiny v prípade insolventnosti naše fórum a práve v poverení komisie vypracovalo MU, ako by sa v tejto situácii malo postupovať, ako mala prebiehať spolupráca a malo by to byť na dobrovoľnej úrovni a povinnosti hostovskej krajiny nesmú byť záväzné e, teda stanovené smernici. Okrem toho sme sa domnievali, že vyplácanie vo všetkých e, by malo prebnúť vo všetkých menách, to znamená aj v menách, e, ktoré nezodpovedajú ani euru, ani mení žiadneho členského štátu. Podľa mňa to je skutočne veľmi zásadná zmena. Nebolo nevyhnuté zavádať takéto opatrenie. A v neposlednom rade e, sme veľmi kritizovali obmedzenie mandátov bezpečnostných e, inštitúcií a to tak, že sa e, veľmi reštriktívne obmedzovalo využívanie finančných prostriedkov. Ak došlo k istej miere úspor, bolo možné potom určiť, na aké účely sa mohla táto suma využiť, ale nová smernica zavádzala príliš prísne takéto obmedzenia. Podľa nás by to malo byť prenechané slobodnému rozhodnutiu eh, na eh, medzinárodnej rovni funguje eh, postup, ktorý dáva možnosti zásahu členským štátom v prípade potreby a taktiež Bazilejský výbor s Medzinárodným výborom pre ochranu vkladov schválili základné princípy a nepoznajú takéto obmedzovanie vo využívaní finančných prostriedkov ešte pred zásahom a taktiež ho nepodporujú. E, naše fórum preto podporuje a dokonca víta správu spravodajcu Európskeho parlamentu. Takmer všetky kritické body, ktoré naše fórum sformulovalo, to či voči návrhu komisie, spravodajca zohľadnil a vzal do úvahy vo svojom návrhu. E, spravodajca E, najmä ako taký merací základ, e, tak ako sa na tom rokovalo v rade, o tom rokovalo v rade, nehovorilo o tzv. povolených vzťah, e, vkladoch, ale o krytých vkladoch podľa nás ten merací základ je v tomto správnejší, pretože to zodpovedá lepšiemu zabezpečeniu členských štátov iba naozaj pokryté vklady sa dajú porovnávať, nedajú sa a porovnávať vklady, ktoré e, nie sú ničím chránené a sú neobmedzené. Spravodajca opäť e, zapracoval do tohto návrhu aj istú mieru flexibility, ktorá nebola predtým návrhu komisie e, za istých predpokladov, ktoré sa tu definujú a ktoré sú podľa nás veľmi zmysluplné, je možné voľne nakladať s týmito prostriedkami za predpokladu, a to vnímame kriticky, za predpokladu splnenia istých podmienok, ktoré napríklad e, v prípade využití týchto prostriedkov na niektoré špecifické účely, ale sme e, radi, že tento legislatívny návrh e, umožňuje také využitie prostriedkov, ako bolo možné dovtedy ešte pred zásahom na trhu a ešte predtým, ako prijal Bazilecký výbor svoje stanovisko v tejto veci, taktiež oceňujeme, že spravodajca zapracovala ďalšie podrobnosti do, do svojej správy, napríklad, e, že e, mena, v ktorej sa budú vyplácať tieto sumy, nemusí byť iba euro a že e, celkové to poňatie je slobodnejšie z hľadiska fondu likvidity. A najmä v zvýšení príspevkov na zníženie rizika to nepôjde na úkor celého tohto systému. A to je o mnoho znesiteľnejšie z hľadiska e, zníženia rizika. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pripomínam poslancom, že až úplne na záver bude možnosť e, klásť otázky, teda konkrétne o 12. hodine. E, všimla som si ťa, Vicky, ale až neskôr dostaneš priestore. Teraz prejdeme k pani Vere Kotrel v mene Witch. Ďakujem pekne. Ďakujeme za slovo. Volám sa Vera Kotrel a pôsobím ako politická poradkyňa pre WITCH. Je to Britská asociácia na ochranu spotrebiteľov. Je to najväčšia spotrebiteľská organizácia v Európe. Sme nezávislí od vlády aj od podnikov, ani čo sa týka financovania, ani čo sa týka zverejňovania našich publikácií. Ja mám na starosti našu činnosť v oblasti um, systému ochrany vkladov a taktiež eh, som um, členkov e, skupiny užívateľov e, e, na úrovni Európskej komisie. Čo považujeme za základný kameň súčasného modelu týchto, tejto ochrany vkladov v Európe? Vo Veľkej Británii kauza z roku 2007, keď padla banka Northern Rock, dosť narušila prostredie v bankovom systéme. V tejto správe spravodajca navrhuje prístup, odlišenia, spoločné požiadavky, ktoré by sa dali aplikovať na všetky systémy ochranu vkladov a zároveň by sa zabezpečila flexibilita špeciálnym spôsobom, tak ako to navrhuje komisia. Dnes by som rada zvýraznila niektoré záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité pre spotrebiteľov, kde je dôležitý flexibilný prístup. Mala by som povedať, že súhlasíme s viacerými podnetmi spravodajcu, čo sa týka harmonogramu a ochrany pobočiek. Myslím si, že by mala zostať voľba zachovaná, na akú úroveň intervencie sa treba zamerať, najmä v čase hospodárskej krízy a straty dôvery. Čo sa týka princípov, plán na ochranu vkladov, rada by som o nich hovorila a posúdila jej efektívnosť. Funkč, fungujúce trhy sú vlastne najdôležitejším pre dôveru klientov a treba vyhodnotiť, či architektúra, procesy a systémy plán na ochranu vkladov sa tešia takéto dôvere. Argumentovala by som tak, že ak to máme dosiahnuť, mali by sme skonštruovať bezpečnostnú sieť, ktorá by nemala predstavovať dodatočnú záťaž pre spotrebiteľov. Schémy plány na ochranu vkladov by nemali byť interpretované ako dodatočná záťaž konzumentmi, spotrebiteľmi samotnými a ani by spotrebiteľ nemal dostať dodatočné úlohy, ktoré predtým plnili iné inštitúcie. Dejiny ukazujú, že agentúry, ktoré hodnotia rating a ďalšie inštitúcie, interpretujú často riziko nepresne. Spotrebitelia potom nie sú schopní si posúdiť, či existujú konkrétne rizika pre ten, ktorý finančný produkt a to potom e, ovplyvňuje aj stabilitu Spotrebitelia si často vyberajú produkt, ktorým je sporiaci účet pred inými produktmi, pretože sa to pokladajú za nízkorizikový produkt a pretože za ostatných 10 rokov e, sa ukázal tento produkt za najstabilnejším. Predsa sa nedá očakávať od spotrebiteľov, e, že budú sami vyhodnocovať odborné bankové záležitosti a ochranu vkladov. Myslím si, že banky a to potvrdila aj komisia, ktorá skúmala banky, zistili, a teraz citujem z ich správy, respondenti identifikovali eh, jednotlivé banky ako odlišujúce sa entity a to viedlo k predpokladu, že všetky banky, všetky pobočky sa budú riešiť oddelenie pri kompenzáciách. Ale to sa nedá brať za hotovú vec, pretože prišiel šok a kritika na systém, aj na banky, ktoré ehm, boli autorizované iba vyplatiť kompenzácie niektorým pobočkám. To sa videlo ako nefér a e, zle zvládnuté. Myslím si, že toto oddelenie jednotlivých bankových pobočiek a mien bank, marketingu týchto jednotlivých oddelených individuálnych bank Eh, by malo byť niečo, čo treba zdôrazniť. Myslíme si, že spotrebiteľov netreba ešte ďalej sklamávať takýmto nevhodným systémom. Predsednička prerušuje rečničku, pretože hovorí príliš rýchlo. Keď čítate, hovorí predsednička, vždy prosím spomalte, pretože čítaný text sa nedá tlmočiť. Je ťažké pre spotrebiteľov si pamätať, ktorá banka, ktoré meno banky má autorizáciu v istej výške zaručenia vkladov a ktorá nie a aké fúzie sa udiali medzi bankami. Nie je veľmi prekvapujúce, že predtým spomínaný výskum zistil, že respondenti mali pocit, že tento režim autorizovania by mal byť zmenený, takže každá banka, každé meno nad dverami doslova e, by sa malo k nemu pristupovať rovnako a individuálne. Chcem zdôrazniť práve tento bod. Veríme, že ochrana musí byť na takej úrovni, na akej úrovni funguje spotrebiteľ. Pretože spotrebiteľ vklada do konkrétnej banky, nie podľa registrácie firiem a autorizačných schém. Keď sa menia mena bank a fúzie sa konú, to len prispieva k zmetku spotrebiteľa. Sme si vedomi toho, že niektoré členské štáty vyžadujú od bank autorizácie pre individuálne mena bank, názvy bank a preto ponúkajú kompenzačné limity pre spotrebiteľov. Myslíme si však, že keďže neexistuje únijná požiadavka na takéto oddelenie individualizáciu jednotlivých mien bank, nie je dosiahnutá úroveň ochrany vo všetkých členských štátov a preto členské štáty vyplácajú jednotlivým bankám. Čo sa týka dočasných e, vysokých sald na účtoch, myslíme si, že treba takéto dočasné vysoké stavy sald, pretože je veľký počet prípadov, kedy mali spotrebitelia vysoké sumy na svojich účtoch či už to bolo z dôchodkov našetrených, alebo z dedictva, alebo predali dom. A potom obete e, trestných činov môžu dostať kompenzačnú platbu za plnú sumu, ktorú mali na účte, pretože by vo všetkých typoch poistenia, podobne ako tomu je pri životnom poistení alebo iných kritických poisteniach, mala by byť takáto flexibilná možnosť. Myslíme si, že toto nie je len odôvodnené, ale že to je aj nevyhnutné na ochranu spotrebiteľov. Vítame návrh spravodajcu v správe, ktorý e, transparentňuje definíciu dočasných vysokých stav na kontoch alebo sald. Čo sa týka návrhu komisie, vítame ho v súčasnom znení. Návrh vytvoriť e, jedno pracovisko, kde by sa spotrebitelia mohli zoznámiť s kompenzačnými schémami, je vítaným návrhom a vítaným príspevkom k ochrany spotrebiteľa a rýchlejšie vyplácanie kompenzácií a takisto započítavanie pohľadávok vkladateľa proč, proti nárokom vkladateľa je veľmi žiaduce. Veríme, že tieto opatrenia sú dôležité na zlepšenie dôvery spotrebiteľa vo finančný systém. V Británii mnohí spotrebitelia majú svoje úspory e, u tej istej banky, u ktorej majú hypotéku. Myslím si, že čoraz viac tí, ktorí poskytujú hypotéky, týchto bank vyžadujú, aby si e, spotrebiteľ u nich otvoril aj bežný účet a potom majú totálnu kontrolu nad likviditou takéhoto spotrebiteľa. Predmetný prieskum ukázal, že tento princíp mm, vzbudzuje veľké obavy a čo sa týka hypoték, väčšina respondentov ho vnímala ako šok. Preto si myslíme, že plány na ochranu vkladov by, sa nema, by nemali využívať takéto vzájomné započítavanie nárokov a požiadaviek z nasledujúcich dôvodoch, dôvodov. Vyplácanie, budem teraz hovoriť o vyplácaní, kompenzácii obdobia dlhšie ako 5 pracovných dní môžu byť e, dosť znepokojúce pre spotrebiteľov, najmä pre tých, ktorí e, hospodária veľmi natesno. A myslím si, že by možno mal byť zavedený systém predbežného vyplácania čiastkových súm kompenzácie. Máme možnosť zabezpečiť, že spotrebitelia alebo klienti bank by e, mohli dôverovať systému na základe racionálneho vyhodnotenia, pretože ich vklady by boli rozumným spôsobom ochránené. Ak chceme od ľudí, aby stále zvyšovali svoju osobnú zodpovednosť za svoje voľby finančných riešení, zároveň by sme mali poskytnúť vyššiu úroveň ochrany, ktorá je zrozumiteľná a ktorá systémovo do budúcnosti bude fungovať. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k k ďalšiemu rečníkovi. E, dostane slovo pán Pangl. E, vážená pani predsedníčka, vážení poslanci, rád, rád by som sa poďakoval e, za to, že mám možnosť popísať systém našich rakúskych družstevných bank, čo sa týka záruky vkladov a taktiež náš postoj tejto novej smernice, k tejto novej smernici. A vo vašom úvode tu už zaznelo, že talianské eh, družstevné banky eh, zaviedli nový systém. Je to systém na eh, ochranu vkladov na inštitucionálnej úrovni a veľmi radi vám poskytneme naše skúsenosti z Rakúska s takýmto podobným systémom. Pre rakúske družstevné banky je reforma ochrany vkladov veľkým prínosom, pretože e, pre u nás je tento systém e, pozostáva z viacerých vrstiev ochrany e, vkladov. Preto je dôležité, aby táto kombinácia viacerých fóriem ochrany fungovala naďalej a aby sa neoslabovala, pretože by sa napríklad týkala iba jednej vrstvy ochrany. Toto konštatovanie e, z pravidla platí iste pre všetky družstevné banky a e, sporiteľne v Európe, pretože ich e, systémy zabezpečenia ochrany vkladov poskytujú ochranu, rozsiahlu ochranu vkladateľov a to nejakým spôsobom neobmedzí táto nová smernica. Zrejme kolegovia z Talianska a Španielska sa ešte vyjadria k tomuto. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že tieto systémy e, v nedávnej kríze sa veľmi dobre osvedčili a preto e, by, nemali, by sme ich nemali zrušiť iba kvôli nejaké prílišnej harmonizácii v EÚ. Domnievam sa však, že e, práve tento návrh spravodajcu sa uberá veľmi správnym smerom pretože sa tu definuje jednotná úroveň ochrany. Sú tam eh, spoločné požiadavky Teda návrh spravodajcu eh, definuje jednotnú úroveň ochrany a spoločné požiadavky, ale eh, spomína rôzne varianty na dosiahnutie tohto cieľa. Tento prístup e, zodpovedá rôznorodosti na európskom e, trhu e, s bankami a je preto reálnejší ako pôvodný návrh komisie. Bolo by nevhodné, aby všetky systémy boli iba čistými plačiteľmi a tým by sa v mnohých krajinách znížila ochrana spotrebiteľa. Ehm, teda ako vyzerá náš systém, ktorý čiastočne chcú prebrať kolegovia v Taliansku. E, nuž základom nášho systému je e, pravidelné sledovanie rizikových situácií vo všetkých inštitúciách v našom sektore. Iba tým môžeme veľmi rýchlo zadefinovať krizovú situáciu a ehm, správne potom zaviesť potrebné opatrenia. Ak je to nevyhnutné, Ostatné banky v tejto oblasti taktiež poskytnú prostriedky na sanáciu eh, tejto krizovej situácie. Doposiaľ tieto preventívne opatrenia vždy eh, viedli k dobrému cieľu a môžem potvrdiť, že počas 120 rokov eh, sme ešte nezaznamenali žiadny bankrot družstevnej banky v Rakúsku. Vďaka tomuto systému. Ale ak by predsa len jedného dňa došlo k takémuto bankrotu, náš systém splňa všetky predpoklady e, smernice ochrany vkladov aj e, pôvodnej, aj tejto novej. Okrem toho, e, naše banky slubujú, že zabezpečia tých e, klientov a tie e, podnikateľské prípady, ktoré nie sú predmetom e, ochrany vkladov. Tým môže každý spotrebiteľ a každý klient mať takúto ochranu našej bankovej skupiny. Ale musím dôrazniť, že táto ochrana sa môže prislúbiť iba práve vďaka tomu, že je systém orientovaný na viacero vrstiev ochrany. Ehm, tak ako systém družstevných bank a sporiteľní v Nemecku, aj v iných krajinách, aj u nás sme presvedčení, že včasný zásah je lepší ako e, čakanie na bankrot. Z hospodárskeho hľadiska je včasný zásah lepší, pretože sanácia z pravidla e, vyžaduje menej finančných e, prostriedkov ako riešenie bankrotu. Pre stabilitu bankového trhu je taktiež lepšie postupovať cestou sanácie, pretože um, um, vklady sú zabezpečené a spotrebitelia nie sú znepokojení negatívnymi správami v tlači a v správach. Teraz by som sa vyjadril k, e, konkrétne k tejto smernici a k jej návrhu. Um, boli sme dosť rozhorčení z pôvodného návrhu komisie. Um, ako som už uviedol, úplne neguje rôznorodosť jednotlivých bankových systémov v členských štátoch. Všetky systémy e, by sa totižto stali by mali iba funkciu platcu. Všetky ostatné funkcie by prestali platiť. Aby som bol úprimný, doposiaľ som nepochopil, prečo komisia predlžila takýto návrh. Potom som si však prečítal bod 11 úvodných ustanovenia a tam komisia tvrdí, že v krízových časoch eh, klienti eh, dôverujú bezpečným a stabilným bankám. Eh, ale ja v tom nevidím nič zlé, pretože bankové operácie by mali byť aj v budúcnosti vecou dôvery. Veľmi často e, sme svedkami toho, že také lákadlá e, vo forme nízkych úrokových sadzieb e, potom vedú k sklamaniu. Nie len na Islande, ale aj v iných krajinách. A pokiaľ ide o výšku toho fondu na ochranu vkladov, je potrebné zvážiť, že mnohé krajiny aplikujú tento fond a stanovujú túto sumu už v predstihu. Tie krajiny, ktoré e, financujú takéto e, prípady ex post, e, by to bol veľký problém. Takéto preventívne opatrenia, ktoré by takto vznikli, by mohli ohroziť totiž schopnosť banky poskytovať pôžičky. Podľa nás je vhodnejšie aplikovať dlhšie prechodné obdobia, tak ako to napokon formuluje aj spravodajca vo svojich pozmeňacích návrhoch a taktiež je potrebné znížiť Eh, obmedzenie fondu na 1 eh, toho zabezpečeného vkladu. Eh, v každom prípade je potrebné, aby čo najväčšia časť toho fondu bola k dispozícii ako záruka, tak aby banky mali k dispozícii kapitál na poskytovanie úverov. Pracovná skupina rady mimochodom už prevzala takýto návrh z Portugalska v tomto duchu. Centrálnym a dôležitým punktom je využívanie týchto prostriedkov. Aj tu navrhuje spravodajca pragmatické využitie ehm, na základe jeho pozmeňujúceho návrhu minimálne jedna tretina týchto prostriedkov sa môže využiť na preventívne opatrenia, teda na zabránenie bankrotu. Doposiaľ sa však tvrdí, že e, takéto využitie je iba teoretické, pretože banky e, o mnoho radšej e, pripustia bankrot konkurenčné inštitúcie ako keby mali pomôcť. E, aspoň v Rakúsku vidíme, že takáto sanácia je reálna a to nie len v decentrálnom sektore. Rakúske banky za posledné roky e, v vo forme e, bank Bavak a Konstantia e, pomohli a zachránili dvoch konkurentov v takejto spoločnej akcii, pretože e, uznali, že škody takéhoto bankrotu by boli o mnoho horšie pre všetky zúčastnené inštitúcie tohto systému pri eh, lehote na vyplácanie komisia eh, navrhuje zniženie a skrátenie tejto lehoty na 7 dní. Pre nás je to nereálne, pretože eh, ochrana vkladov nemôže byť zabezpečená v takomto krátkom období. Nemôžeme preskúmať všetkých, ktorí majú právo môcť manipulovať účtom ak by však e, napríklad došlo k vyplateniu vkladu e, neopravnej osobe, potom by sa celý proces musel e, preťahovať, pretože by potrebné, bolo potrebné vymáhať tento nezákonne vyplatený vklad takémuto neoprávnenému majiteľovi účtu. Spravodajca navrhuje, aby sa stanovila suma minimálne 5000 eur počas 5 dní. Zo sociálnych dôvodov je to samozrejme pochopiteľné, ale ak dôjde k vypláteniu eh, nesprávnemu alebo falošnému klientovi, eh, môže to eh, spôsobiť veľké riziko. Na záver dovolte mi jeden návrh, ktorý sme predniesli na tému diskusie a síce spolupoistenie alebo spoluručenie Ehm, pretože by to výrazne zvýšilo povedomie o riziku na strane e, klientov. E, bez e, takéhoto spolupodielu, bez takého spolupoistenia by spotrebiteľ nedostal žiadny prísľub istej úrovne úrokov. To je v poriadku, pokiaľ mm, to nespôsobí bankrot banky. Z hospodárskeho hľadiska e, samozrejme e, je zmysluplné podporiť takúto spolúčasť, takúto spolúčasť na poistení, ale je potrebné uznať za posledné týždne, že e, pravdepodobne táto téma sa nezíska väčšinu. Ďakujem pekne za pozornosť a veľmi ochotne odpoviem na otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Federico Corneli, ďalší rečník. Ďakujem pekne za pozvanie. Budem vystupovať v mene talianského e, družstevného bankového systému. Viac ako 200 bank tvorí e, túto sieť. Nie sme kotovaní. E, ide o veľmi malé banky. Tieto banky majú vlastné pravidlá a stanovy ktoré úzke súvisia s miestnymi komunitami. Ak sú ziskové, tak potom 70 eh, zo zákona musí byť opätovne investovaných do eh, rozvoja miestnych komunít. Takže eh, v Taliansku nebyť kotovanou firmou znamená, že akékoľvek stock options jednoducho nie sú možné a preto sme sa snažili vytvoriť systém ochrany, ktorý ide nad rámec e, zákona a poskytuje e, spotrebiteľom a partnerom plnú ochranu. My sme sa pozreli na dôvody, ktoré viedli k prepuknutiu krízy. E, podľa nás to je výsledok nedostatočnej kontroly nad e, likviditou pred krízou a hlavne e, sa to týka e, riadenia podnikov všeobecne. My máme dobrú spoluprácu s talianskou Národnou bankou Talianska a je tu smernica 40 8 a myslím, že to všetko ponúka viac výhod v prospech eh, systému inštitucionálnej ochrany, lepšia ochrana spotrebiteľov. Napríklad ja som veľmi pozorne počúval predrečníkov a mňa trošku zarazilo to, čo som počul, pretože sa uberáme smerom k úplnej ochrane spotrebiteľov a na to, aby sme to e, spravili, tak e, myslím, e, že legislatíva, aj keď sa uberá správnym smerom napriek problémom, je nevyhnutná. Ale možno, že hrozí, že ľudia sa budú snažiť obchádzať zákon je tu implicitný náklad, ktorý ide ruka v ruke s tým 1,5%, ktorý musí byť musia byť zaplatené e, vopred v prípade vkladov. Možno, že by sa banky e, pokúšali obchádzať tieto požiadavky. Možno budú pre e, celý obnos vložený obnos žiadať e, nejaký, nejakú alternatívu nad 20 tisíc eur, možno, že ponúknú nejaký finančný nástroj alebo dlhopis. To potom musí byť e, v súlade s MIFID. A čo ja potom môžem spraviť ako spotrebiteľ? znižuje sa implicitný, e, implicitná cena e, systému ochrany vkladov. A sa e, zníži vymeriavací základ a systém ochrany vkladov bude mierne oslabený. Takže naozaj je tu takéto riziko a ja hovorím ako bankár a preto si myslím, že e, likvidita na bežných e, účtoch e, väčšinou je ukladaná v eurách a práve výška tejto likvidity by sa mohla znížiť a ako to už povedal niekto predo mnou, možno, že by to znížilo obnos e, požičiavaných e, teda výšku požičiavaných súm v prípade e, spotrebiteľov a tak ďalej. Ja si myslím, že treba mať systém inštitucionálnej ochrany, ktorý pokrie všetky vklady aj nad 100 tisíc eur až do výšky jedného alebo dvoch miliónov eur, možno aj viac držitelia dlhopisov alebo akýchkoľvek iných bankových výrobkov budú chránení týmto systémom inštitucionálnej ochrany IPS, takže bude zaručená finančná stabilita a potom bude aj e, riadne e, správne riadenie bank u nás sa potom vykonávajú e, viaceré e, kontroly. Pozrieme sa na údaje, ktoré prichádzajú od bank, pozrieme sa na výšku e, ich likvidity každý týždeň, ak je to možné dokonca každý deň. A naviac kontrolujeme aj systém riadenia v danej banke, takže sa pozrieme na ich firemnú správu, e, čo je dôležité e, v kontexte e, krízy alebo predchádzania krízy. Ak teda banka funguje správne, ak robí všetko tak, ako má a nezametá problémy pod koberec, tak to všetko funguje dobre, aj zastupovanie banky a odbory. A potom akýkoľvek e, produkt e, si zvolí spotrebiteľ, ak e, chce investovať 100, 200, 300 tisíc, tak banka družstevná banka bude ochránená týmto systémom inštitúciálnej ochrany. a sú tu prenesené isté právomoci, teda e, môžu sa vykonávať externé kontroly. To je dôležité, pretože v očiach spotrebiteľov je to ex ante ochrana na veľmi vysokej úrovni a teda je tu stimul e, k, sti, stimuluje sa tu stabilita e, banky a má sa predchádzať e, konkurzu alebo bankrotu. Takže to posilňuje e, dôveru aj keď by, e, e, by tu boli snahy e, vyhnúť sa systému ochrany vkladov, alebo ak by chceli ponúkať iné výrobky, napríklad dlhopisy, tak v rámci nášho systému inštitúcnej ochrany sú kryté aj takéto produkty. My máme teda systém neustáleho monitorovania a preto si myslíme, že e, náš systém IPS e, lepšie ochraňuje spotrebiteľa a posilňuje finančnú stabilitu. E, článok 11 vášho návrhu, myslím, že tu systém inštitucionálnej ochrany by mal byť viac presadzovaný nad rámec tých 65%, ktoré sa uvádzajú v bode 11. A to práve preto, že e, samotný systém inštitucionálnej ochrany e, naozaj kontroluje úroveň likvidity a aj e, správny systém je teda poskytnutá vyššia ochrana spotre, spotrebiteľov a to je e, naša požiadavka, čiže mala by tu byť úlava nie vo výške 65%, ale 100%. No a e, čo sa týka zvyšku, tu súhlasíme s e, rakúskym kolegom a zástupca Európskeho združenia. Ešte jedna dôležitá vec, musíme pamätať na to, že monitorovanie a prevencia a e, možné miestne e, intervencie e, nad rámec prípadov malých bank. E, to je taktiež e, všetko dôležité. Londýn alebo Brusel nemôžu e, uskutočňovať takúto kontrolu v prípade malých bank v Kalabrii alebo v malých oblastiach severného Talianska. Takže preto tá ex ante kontrola je dôležitá Zatiaľ u nás nikto nežiadal ani euro e, pomoci z, zo strany vlády. niečo na rakúsky a nemecký spôsob. Takže my chceme zachovať e, tento stupeň samostatnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, Louis Tigero, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Volám sa Luis Techero, e, som vedúci e, oblasti pre e, reguláciu a verejné politiky a ja vám chcem niečo povedať o súčasnom rámci systému ochrany vkladov na španielskom trhu. My si totižto myslíme, že to už pokrýva dosť veľkú časť toho, čo navrhuje komisia vo svojom dokumente a aj e, e, mnohé z toho, čo, čo je v správe spravodajcu. Takže my kryjeme aj to, čo nepokrývajú ne, e, tie dva úrady, ktoré sa tu spomínali doteraz. Ide o to dosiahnuť stabilitu, ale treba byť zároveň flexibilný, aby bolo možné konať tak ex ante ako aj ex post. Takže najskôr stručne poviem o hlavných charakteristikách španielského systému ochrany, systému ochrany vkladov. Pokiaľ ide o krytie, je to e, povinné pre všetky kreditné inštitúcie, všetky musia mať systém ochrany vkladov a potom sú tu e, tri separátne fondy, jeden pre banky, pre sporiteľne, Kachas a jeden, jeden typ fondu pre družstevné banky. A ešte jedna dôležitá vec, tento fond nekrie iba e, bankové vklady, ale aj cenné papiere, ktoré sú uložené v nejakej banke, aj keď neboli nutne vlastne vydané tou bankou. E, čo nie je pokryté? E, vklady finančných inštitúcií, verejného sektora alebo e, podnikov, ktoré sú súčasťou skupiny, ktorá vytvorila danú kreditnú inštitúciu. Čo sa týka špecifických nástrojov, sú tu aj nie sú teda pokryté ani potvrdenia o vkladoch podriadené dlhy, ale to sú tak asi jediné výnimky. Čo sa týka charakteristík tohto fondu, chcem povedať, že tie tri fondy, o ktorých som práve hovoril, majú e, samostatnú právnu subjektivitu. To znamená, že sú jasne odlúčené od finančných orgánov, ktoré im poskytujú prostriedky, aj od, e, oddelené od štátneho rozpočtu. A môžu investovať do e, vysoko kvalitných dlhov, e, likvidné aktíva alebo do štátnych dlhov s vysokým ratingom. Takže hovoríme o 100% ex ante fondoch, ktoré majú následovné cieľové úrovne, 1% krytých vkladov. Tu vidíme asi hlavný e, dopad e, smernice. Stúplo by toto percento na 1,5 a dalo by sa to rozšíriť aj na ďalšie opravnené vklady. Ja si myslím, že 1% stačí potom ďalšia cieľová, cieľová úroveň 5 trhovej e, ceny e, pre kotované cenné papiere a taktiež 5 e, nominálnej hodnoty pre nekotované cenné papiere. Ročné príspevky sa vypočítavajú na základe plnenia týchto cieľových úrovní. Ak sa splní základná cieľov, cieľová úroveň, tak sa nemusí nič platiť počas istého obdobia. A ak je fond vyčerpaný, tak vtedy je potreba viac e, prispievať a e, taktiež je možnosť príspevkov zo strany e, Španielskej národnej banky. A teraz k k tomu najdôležitejšiemu využívaniu systému ochrany vkladov na španielskom trhu. E, je tu dvojaký, dvojaké využitie. E, má e, prirodzene kryť peniaze vkladateľov, má sa to týkať udalostí, ktoré by mohli spustiť alebo vyvolať vyplácanie, mm, napríklad zlyhanie e, v prípade vyplácania v minulosti, ak je mm, potrebné e, e, predsa len vyplatiť istú čiastku, tak to musí byť 20, pracovní dní, 20 pracovných dní po rozhodnutí Španielskej národnej banky alebo nejakého súdu. A ešte jeden dôležitý bod, ktorý je odlišný od návrhu smernice. My si myslíme, že tých 20 pracovných dní je rozumnou e, lehotou. lehotou. Komisia to chce skrátiť na 5 dní a ja si myslím, že to by vyvolalo veľké problémy pri e, rozhodovaní na španielských súdoch. Takže to je prvé využitie a druhé využitie e, fondu. Ide o e, riešenie e, bankových kríz. Už teraz tento systém ochrany vkladov umožňuje príjmať opatrenia, napríklad záchrana banky tu potom odpadá povinnosť vyplácania eh, vkladateľov. Mm, mm, tu je potom ten eh, prach 100 tisíc pre eh, každého vkladateľa. Sú tri typy opatrení pri reštrukturalizácii bank, preventívne opatrenia, vtedy sú, má, má daná inštitúcia problém s upisovaním kapitálu, e, nakúpila pochybné aktíva, alebo sú tu e, pôžičky a zábezpeky, ktoré e, môžu byť e, rizikové pre danú banku a potom taktiež e, opatrenia na reštrukturalizáciu. To pomáha, e, napomáha k dobrému zdraviu banky, ktorá banka môže potom e, sfúzovať e, ľahšie s inou bankou. Potom je tu aj možnosť e, presunu podniku inej inštitúcii. A ešte jeden typ opatrenia. E, Španielská národná banka môže prijať opatrenia na zvýšenie úrovne manažmentu a to tým, že vykoná vnútorné interné kontroly alebo zlepší e, metódy e, riadenia rizik. Takýto systém dvojakého využitia už e, umožňuje, aby sa Resolution Fund dal skombinovať so systémom ochrany vkladov. Hlavná výhoda je flexibilita v prípade riadenia nejakej krízy a e, ten kontrolný úrad môže využiť túto e, flexibilitu, určí, ktorý fond je najvyhovujúcejší a to podľa nás zaruší väčšiu účinnosť pri e, využívaní zdrojov z fondu a e, vlastne celé e, to funguje lepšie. Špecifický príklad uvidiem. Španielská sporiteľňa zachránila sporiteľom Castilla da Vanča. To išlo formou rozhodnutia o Eh, poskytnutí fondov vo výške 3 miliónov eur. Akýkoľvek typ eh, systému ochrany vkladov bude mať eh, problémy vysporiadať sa so systémovou krízou Takže samozrejme sú tu isté charakteristiky, ktoré musí splniť e, systém ochrany vkladov, ale myslím, že by sme mali zdôrazniť viac preventívne opatrenia, e, vďaka ktorým by nemuseli byť banky vôbec zachraňované. Ďakujem pekne, ďakujeme rečníkom za to, že dodržali rečnícky čas. A teraz prejdeme k diskusii. Najskôr dáme slovo e, spravodajcovi pán Peter Simon. Vážený pá, vážená pani predsednička, ďakujem pekne. E, rád by som sa poďakoval všetkým našim expertom za ich prezentácie, nielen e, za e, to pozitívne hodnotenie môjho návrhu, ale aj o veľmi zaujímavý prehľad o ich činnosti a o situácii v ich krajinách. Rád by som požiadala pochopenie, že tieto jedno že sa neviadrím len k jednotlivým bodom, ale pred diskusiu s kolegami eh, by som eh, sa vyjadril k tým bodom, ktoré vnímate kriticky a aby som eh, povedal v krátkosti, prečo som predložil také riešenie, ako som predložil práve v týchto kritických bodoch. Najskôr otázka toho, či záruky sa môžu poskytovať ako zábezpeka na miesto platieb do tohto fondu. Myslím si, že iba čistá platba vopred, ktorá zabezpečí, že potom v čase vyplácania by sa mohli využiť tieto prostriedky rýchlo, alebo potom v časoch krízy eh, by sa mohlo pristúpiť k rýchlemu vyplateniu. Eh, a podľa mňa eh, záruka je iba skryté financovanie export ehm, tá otázka 1,0% alebo 1,5% ako cieľové vybavenie tých krytých vkladov Eh, nuž, um, to riešenie, ktoré navrhujem ja, podľa mňa zohľadňuje aj to, čo tvrdíte vy. Potrebujeme totiž to eh, udržateľné ehm, zaťaženie firiem, eh, ktoré bude aplikované každoročne. Podľa mňa, keď uplatníme toto číslo 1,0% na 10 rokov, ehm, podstate to celé obdobie bude v 15 rokov. Bude to e, v porovnaní s tým prechádzajúcim číslom, ktoré bolo 1,5%, teda kratšie, ale bude to k dispozícii dlhšie. Ďalej, pokiaľ ide o e, viacerých e, disponentov s účtom a vyplácanie vkladov týmto disponentom. Musím povedať jednu vec jasne. Ja nechápem celkom presne, kde je problém, pretože ak banka funguje a ak majú viacerí pravokonateľa, ak majú splnomocnenie, neviem, aký je rozdiel eh, medzi tým, keď táto banka skolabuje, bankrotuje a eh, to isté, eh, tento istý postup sa bude uplatňovať v prípade zabezpečenia vkladov. Nič sa totiž to nemení na situácii medzi fungujúcou bankou a potom pri vyplácaní formou zabezpečenia vkladov. Pokiaľ ide o na zabezpečenie vkladov našich občanov, už tu musím povedať, že v niečom e, s vami súhlasím, ale na druhej strane musím povedať, že občania sú preťažení e, to. E, nedokážu porušiť, totiž, posúdiť schopnosť ručiť, ktorú majú ich banky skôr dôverujú tej banke, eh, do ktorej si vložia svoje peniaze a veria eh, celej bankovej skupine. Myslím si, že ak by sme vkladali takúto dôveru eh, priamo do rúk občanov, myslím si, že by sme ich preťažili a neboli schopní by to posúdiť zodpovedne. Otázka 20 dní tejto lehoty, či sa to má zachovať alebo nie, už ja navrhujem, aby tých 20 dní sa zachovalo, ak nie je možné okamžité vyplatenie, ale eh, v rámci prvých 5 pracovných dní eh, vyplatiť eh, okamžite 5000 eur klientovi. Na jednej strane to, čo navrhujete vy, tu musím povedať, že nemôžem prislúbiť e, to, čo nemôžem splniť e, v týchto e, lehotách na vyplatenie. A tým, že sa tieto lehoty nedodržia, sa znižuje dôvera spotrebiteľa v celý tento systém. Musíme však vzať na vedomie aj to, že väčšina ľudí na kontinente si nemôže dovoliť byť 20 dní bez peňazí v peňaženke, bez toho, aby musela výrazne obmedziť Um, svoj život, musíme toto zohľadniť a musíme zabezpečiť veľmi rýchlu likviditu spotrebiteľov a klientov. A ešte posledná vec k otázke toho, či tu tá záťaž inštitúcií prebehne uh, formou vyplatenia do uh, tohto fondu zabezpečenia uh, vkladov a či to nepovedie k tomu, že banky jednoducho budú predávať iné produkty svojim klientom, eh, práve produkty, ktoré nebudú splňať takéto kritéria. To spomenul pán Corneli vo svojej prezentácii. Myslím, že eh, v tomto môžeme povedať dve veci. Jednak, eh, alebo tri veci. Jednak je to zásadné rozhodnutie, či spotrebiteľ povie, že vloží svoje peniaze na vkladnú knižku, bude tam mať isté úroky, alebo či bude investovať aj s vedomím, že je tam isté riziko, a ktoré je ochotný prijať. Teda toto zásadné rozlíšenie nepovedie k tomu, že e, sa bude presúvať e, možno z jedného e, produktu k druhému, ale ak by došlo k takémuto prípadu, mali by sme si zobrať príklad z Bazilia 3, ktorý hovorí o vyššom kapitálovom vybavení. Či banka by sa mala preorientovať na takéto iné formy ručenia rizika a zároveň je potrebné eh, si uvedomiť, či eh, takýto systém eh, ručenia vôbec počíta s tým, do akej miery je banka schopná ručiť za ktorú sumu a do akej miery to zohľadňuje aj produkty, ktoré poskytuje. Ak sa celá problematika presunie zo strany ručiteľa na stranu ručiaceho, E, strácame potom prehľad e, Ak by totiž to došlo k tomu, že banky budú zámerne presúvať e, produkty, ktoré budú poskytovať spotrebiteľom, to by bolo mimo toho, o čo sa snažíme. To boli iba pripomienky, hovorí predsednička, neboli to otázky. Teraz dáme slovo ostatným poslancom. Ešte predtým, ako dáme slovo panelistom, ďalej dostáva slovo Viki. Ďakujem pekne. je skutočne veľmi zaujímavé počúvať, e, ako v jednotlivých členských štátoch e, odlišne fungujú e, tieto systémy a taktiež bolo veľmi zaujímavé počuť si vaše skúsenosti pred krízou, po kríze a tiež, že nesmieme zabúdať na množstvo malých inštitúcií, ktoré poskytujú um, úvery a akceptujú vklady od spotrebiteľov v členských štátoch. Eh, nechápem celkom presne, ako eh, tento systém vzájomného eh, ručenia funguje v Rakúsku a v Nemecku. Zaujímalo by ma to, pretože na jednej strane sice chápem, že je tu ten problém a je tu riziko, že by sa to mohlo rozšíriť aj ďalej ak ten systém vzájomného ručenia znamená, že každá úverová inštitúcia zodpovedá nie len za pokrytie vkladov z tej výšky, ktoré kryje, ale nesie zodpovednosť eh, taktiež za eh, prispievanie k zvyšovaniu likvidity v prípade zlyhania bankrotu. Teda toto riziko je dosť odlišné od toho, ktoré poskytujeme na ochranu spotrebiteľa. Keď sa pozrieme na CRD, tieto um, ehm, záruky nemajú žiadny kapitál, ktorý by ich kryl. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť, e, čo presne robíte vy ako vaša organizácia, aby ste zabezpečili, že je to dostatočná, e, dostatočného kapitálu, aby e, bola táto zodpovednosť, aby sa zabránilo takémuto dominovému efektu, aby sa to šírilo ďalej. Ďakujeme. Sven? Chcem sa poďakovať najskôr našim e, rečníkom. Ich prezentácie som považovala za veľmi zaujímavé. Chcel som sa opýtať na jednu vec, e, pokiaľ ide o návrh e, Petra Simona v porovnaní s, návrhu, s návrhom komisie. Z vášho pohľadu, vzhľadom na vaše systémy, ochrany vkladov, e, aká by bola e, celková miera ochrany e, v súlade s týmito návrhmi, teda koľko kapitálu bude potrebné odložiť na základe tých dvoch rôznych návrhov. A okrem toho, ako by sa to vyvíjalo v porovnaní keď by ste porovnali rôznych e, členov vašich systémov. Sú tam možno členové inštitúcie vašich združení, ktoré majú um, ktoré sú schopné niesť väčšiu mieru rizika a tie, ktoré nesú e, menej rizika. E, zaujímalo by ma, či tá celková suma, ktorú je potrebné odložiť, či sa zvyši alebo zníži a aký je rozdiel medzi týmito dvoma sumami. A taktiež by som sa rád opýtal konkrétne pána Kupeja. Už e, sme sa stretli v minulosti, diskutovali sme a veľmi si ceníme vaše kompetentné názory. E, veľmi rád by som sa vás opýtal, aká úloha je vášho fóra medzi na jednej strane teda vy konkrétne ste e, spoluzakladateľom tohto, fón, tohto fóra a zároveň slúžite nemeckej vláde. Vidíte tam nejaký konflikt záujmov? Um, neviem, či dokážete uh, celkom hodne zjednotiť tieto dve svoje funkcie. Burkhardt, ďakujem, pani predsednička. E, ja môžem súhlasiť eh, s väčšinou toho, čo povedal kolega Simon. Najmä pokiaľ ide o tému znesiteľnej ročnej záťaže eh, pre banky to je pre mňa taktiež dôležitá eh, otázka. Rád by som sa opýtal našich odborníkov, sú krajiny mimo Európskej únie, ktoré sú e, e, právnym rásom spojené s Európskou úniou, ako napríklad Norsko. E, sú to krajiny, ktoré e, majú vyššiu sumu, za ktorú sú schopné ručiť. E, Naš spravodajca a taktiež tenevi spravodajcovia e, sa zamýšľali nad tým, ako by sa toto vyriešilo v Európe. E, Peniaze môžu tiec relatívne ľahko z do krajiny. Sú tu nejaké konkrétne body alebo možno rady, ktoré by ste nám mohli poskytnúť? V tomto smere ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujem vám. Navrhujem, aby sme sa vrátili k panelistom v takom poradí, v akom hovorili a umožňuje nám to prideliť iba dve minúty každému panelistovi. Takže by ste mohli odpovedať iba na tie otázky, ktoré sú najdôležitejšie pre vás, prípadne a celkovo najdôležitejšie pre všetkých. Napríklad to dvojité využitie fondov nazbieraných finančných prostriedkov, ktoré sú určené na e, krízovú situáciu, na ochranu vkladov ako rezervný fond. Takže pán Kupej, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Najskôr k tomu, čo povedal pán Gigold. On povedal o tom, akú funkciu zastupujem, to platí aj dnes a je to aj písomne zaznamenané Európske, e, pri Európskom fórume pre ochranu. A taktiež e, som národný expert, e, niekedy sa zúčastňujem na radách, ale nevidím tam žiaden konflikt Týka sa to dvoch e, rozličných systémov. Ja využívam svoje odborné znalosti a pri bazilejskom e, systéme využívam e, opäť moje schopnosti, to si cení aj spolková vláda Nemecka. Moje vymenovanie aj odobrila. ale pri týchto dvoch úlohách nevidím žiaden konflikt. Ja vždy jasne poviem, akú inštitúciu zastupujem a to, o čom som hovoril vo vzťahu s komisiou, to je to, čo sa týka Európskeho fóra a je to aj písomne potvrdené. Takže pokiaľ chcete poznať môj názor, tak nevidím žiaden konflikt aj vo svetle mojej činnosti. Vždy e, som postupovala transparentne, vždy som e, komunikoval otvorene a spravím to aj v budúcnosti. K tým obsahovým otázkam pán Balcer hovoril o vyššej zábezpeke v iných krajinách, e, že by to mohlo byť problematické pre e, súčasnú volatilitu. Komisia e, v roku 2000 rozmýšľala o e, predložení návrhu a hovorilo sa aj o zásade domovskej krajiny, aby ochrana v domovskej krajine bola väčšia ako v hostiteľskej krajine a my sme povedali, že tieto rozdielne úrovni úrovne zábezpeky e, nemali žiaden vplyv na konkurencieschopnosti a bol ten zákaz exportu zrušený. Možno, že za 10 rokov sa situácia zmenila. My poznáme situácie, kedy takéto e, rôzne úrovne zábezpeky možno, že e, mali istý dopad aj v kontexte krízy, ale my si nemyslíme, že sa to týka, že by sa to malo hodnotiť v časoch krízy, ale za normálnych, v normálnych časoch Takže možno, že pre e, krízové situácie potrebujeme odlišný rámec. Ja osobne ako expert e, to nevidím ako e, problém aj v rámci návrhu komisie, aby bola vyššia hranica pre istú skupinu krajín, ale to by bolo v protiklade s tým, s tým pravidlom 100 tisíc eur. Potom otázka, ktorá sa týkala inštitucionálnych systémov, k tomu sa nevyjadrím, pretože s tým nemám skúsenosti. Možno, že rakúsky a talianskí kolegovia e, budú vedieť viac o tom hovoriť. Možno, že k tomu, čo povedal pán e, Simon, 1%, e, počas 10 rokov alebo 1,5% počas 15 rokov, to, neznamená, to nejde, eh, tu nejde o financovateľnosť, ale o proporcionalitu. My eh, hovoríme eh, o týchto otázkach a môžeme mať odlišný názor, či je to potrebné, či je potreba financovania a ja musím povedať, že až na dva príklady na Islande a v Spojenom kráľovstve myslím, že nebol e, nedostatok e, prostriedkov v EÚ. No a potom otázka komplikácií. Sú tu možno, že spoločné kontakt, ktoré sa týkajú nejakých e, družstevných bytov Rečník je prerušený predsedničkou. Prosím, mohli by ste to ukončiť, pretože čakajú ďalší štyria rečníci po vás. Takže dobre, ešte e, na záver. Spoločné e, ručenie, to je návrh komisie a podľa mňa je to veľmi zmysluplné. ale nemalo by to platiť pre e, systém ochrany vkladov. Je to kontraproduktívne. ide o to dosiahnuť e, stabilitu na trhoch a mm, hrozí, že vôbec nebude možné monitorovať e, riziko spojené s bankami. Videli sme to aj počas krízy. Ďakujem pekne. E, viem, že je to ťažké, všetci chcete odpovedať, ale času je málo. Ďalšia rečnička. Odpoviem len krátko, pretože sa nemôžem vyjadriť k financovaniu družstevných systémov. V Británii nemáme takéto družstevné záležitosti, takže by to nebolo vhodné, keby som sa k tomu vyjadrovala. Ja poviem niečo k e, ďalším krajinám. E, napríklad, keď sa peniaze presúvali do Írska, vtedy, keď v protiklade k Británii Írsko vyhlásilo, že má 100% ochranu vkladov, my sme však vystrihali našich spotrebiteľov pred presunom z ich úspor do Írska, pretože tu vznikali obavy, že tie peniaze podstate chránené neboli v realite. Lebo no, ak sa rozhodol náš klient presunúť peniaze do Irskej banky, tam si otvoriť vklad, my sme ich informovali o tom, čo by sa mohlo stať, keď sa inská, írska inštitúcia dostane do naozajstných problémov. To, toľko som chcela povedať. Ďakujem. Pokračuje pani predsednička. Slovo má teraz. Pán Gl, padla tu otázka, aké sú naše skúsenosti z krízy. Kandidát ja som vo svojom dokumente už hovoril čiastočne o tom, my sme v kríze zaznamenali dva hlavné prípady, Bavak a banka Konstancia, e, kde e, sme postupovali prakticky a prepočítali sme, čo by to stálo, e, keby sme nechali tieto banky zbankrotovať a čo by stála sanácia týchto bank. A všetky banky, rakúske banky spoločne, respektíve ich generálni riaditeľi, rozhodli, že je vhodnejšie postupovať eh, cestou sanácie nielen z hospodárskeho hľadiska, ale z hľadiska dôvery bankový trh eh, je to lepšie riešenie. A čo sa týka eh, dominového efektu, nuž je tu istá hranica ehm, zaťažiteľnosti v každej banke, tak aby nebolo možno nejako paušálne určiť, ako sa dá predísť týmto dominovým efektom. Som ochotný pripustiť, že Isté, že nie každá sanácia eh, je zárokou úspechu. Spravodajca eh, tu eh, zapracoval istý ocek a síce tretina sa môže použiť na sanáciu inštitúcie, ak je to už nad túto sumu, musí sa na tomto rozhodnutí spolupodielať aj dohľadný orgán. Teda je tu predsa takéto obmedzenie, podľa mňa je to veľmi rozumné riešenie. ešte musím zdôrazniť, že celková otázka využitia týchto prostriedkov sa musí riešiť taktiež v súvislosti s, e, s systémom a s fondom e, pre riešenie týchto situácií nedá sa to pokryť všetko z Fondu na ochranu vkladov, ale sú isté náznaky, že sa to e, bude um, predsa len prepájať s týmto systémom ochrany vkladov, tak toto vníma komisie a podľa mňa je to takto nevyhnutné poňať. Ešte v krátkosti k uh, zdieľaniu rizika v e, decentralizovaných odvetviach môžeme sa e, odvolať na mnoho bank. Napríklad my máme v bankách 520 bank. Ehm, už to samo o sebe hovorí o istom rozdelení rizika. Ďakujeme pekne. E, teraz e, pán Corneli. Grazie. Proverò a dare tre risposte. Eh. Ďakujem za slovo. Pokúsim sa zodpovedať otázky pána Simona, tie, ktoré sa týkajú Británie a potom aj otázky pána Svena Gigolda. Myslím si, že to, že sa dá zneužiť eh, nejaký systém, to ani bazilejská bazilejský systém nerieši. Neviem, ako by som to lepšie vysvetlila, ale myslím si, že robíte chybu, keď si myslíte, že bazilejský systém vyžaduje nejakú čakaciu dobu pre kapitál a potom by sa mohol vyhnúť takýmto plánom alebo systémom na ochranu. Aj jednotka, aj dvojka bazilejského systému vnímajú skôr stranu aktív, takže banka ktorá sa rozhodne neposkytovať až tak vklado, vkladové produkty ako iné produkty, e, tak sa iste, že vyhne tomu, aby zrealizovala nejaký plán na ochranu vkladov, ale nazývajme veci správnymi menami. Je to stále vyhýbanie sa povinnosti ochraniť peniaze občanov. Môže tu, môže tu samozrejme takáto tendencia vzniknúť. Otázka znie, ako takéto systémy na ochranu vkladov fungujú v Británii. To sa pýtali britskí europoslanci. Likvidita eh, v Británii súvisí s tým, čo nastavuje Európska centrálna banka. To, aby tu nevznikli akési bubliny, je dôležité tomu predísť 600 tisíc je suma, ktorú, ktorú žiadajú systémy ochrany vkladov, ale 1,3 miliardy je suma, ktorú sa snažíme si odložiť pokom pri systéme inštitucionálnej ochrany. Pre nás je prevencia dôležitá a ochrana celkového systému dôležitá. Intervencia je vždy len zásah až s krížikom po funuse. Je to post, ex post reakcia, nedá sa tým reagovať na veľké šoky, veľké výkyvy. Systém inštitucionálnej ochrany a podobne ako nemecká a rakúske skúsenosti ukazujú, takýto systém dokáže ustať aj šok strednej veľkosti, strednej intenzity. Pán Giggles, vy ste zmienili dopad tohto zákona na nás. My sme tradičnou bankou a museli by sme odložiť bokom 3 až 4 miliardy eur, aby sme mohli slúžiť ako banka malým a stredným podnikom. Klasické banky v tradičných výrobných krajinách, ako je Taliansko, e, Rakúsko a Nemecko, e, pocítia ten, túto bremeno viac ako investičné banky, ktoré sa venujú komerčným aktivitám. Ďakujem, hovorí predsednička a napokon hovorí pán Tejero. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Už len stručne začnem poslednou vecou. Nadviežem na to, čo povedal môj kolega. My sme nehodnotili ešte zatiaľ kapitálovú dostatočnosť v španielskom bankovom sektore. Začíname teraz hodnotiť systémy ochrany vkladov, ktoré existujú v Španielsku a uvidíme, či sa presunieme od 1,1% krytých vkladov po krytie 1,5%, tak ako to komisia žiada, to by bola vyššia úroveň a to by zahrnulo aj tie vklady, ktoré majú nárok na to byť kryté. Myslím si, že v Španielsku nemáme kapitalizáciu ex ante na rozdiel od iných krajín. Čo sa týka úniku kapitálu do iných krajín, chápeme, že pri súčasnej úrovni krytia, čo je 100 tisíc eur na vklade a sporiteľne hovoria, že takáto suma pokrýva veľké percento vkladateľov. Preto máme pocit, že takýto únik kapitálu je veľmi malý, takéto riziko je malé. Ďakujem pekne. Ďakujeme hovorí predsednička, všetkým z vás. Týmto sa blížime k záveru dnešného vypočutia. Europoslanci, chcela by som vám povedať, že dnes popoludní o druhej sa opäť stretneme, pretože tu máme Garyho Genslera. Nie o tretej, ale o druhej, to je zmena, je to otvorené stretnutie pre všetky, ktorí by chceli tiež prísť.